Mes chers collègues, euh, je vous propose d'ouvrir la séance. Navrhujem, aby sme začali našu schôdzu. Už sa dostávame do zlých zvykov. Kedy si sme začínali presne o 9. a už si to nejako odvykáme, ale toto obdobie nie je jednoduché. Prebiehajú rôzne trialógy, zmierovacie konania, um, teda naši spravodajcovia sú časovo vyťažení ja navrhujem, e, aby sme nečakali na komisára Levandovského, ale aby sme prešli k programu. Bod číslo 1 je schválenie programu. Máte pred sebou program. Mám niekoľko zmien, ktoré by som rád navrhol do nášho programu. Pán Godmanis. Hovoríme tu o bodoch 13 a 14. Pán Godmanis požiadal, aby sme stiahli tieto body z programu, pretože ešte nie je pripravený ich predniesť. Ďalej bod 5. Toto je veľmi dôležitý bod. A tu Tomuto sa budeme venovať i hneď po oznámení predsedajúceho, len čo sem príde komisár Levandovský. Ja a koordinátori sme chceli, aby nám komisár Levandovský povedal niečo o svojej revízii rozpočtu. Už to v stručnosti urobil pri poslednej plenárke, ale predsa len by bolo dobré, ak by objasnil niekoľko otázok a tiež odpovedal na niekoľko otázok z našej strany. Tento dokument je dôležitý pre práve prebiehajúce rokovanie o rozpočte 2011. K tomuto rozpočtu na rok 2011 budeme diskutovať v bode 4 a to prebehne medzi 15. a 16. a bude tu za zatvorenými dverami. To by som chcel povedať veľmi jasne. Tí, ktorí sú medzi nami dnes do poludnia, e, sme veľmi poctení, ale musím vás upozorniť, že medzi 15. a 16. budeme rokovať za zatvorenými dverami. Body 26 a 27. To je rozpočet parlamentu a politika budov. To preberieme mm, medzi 16.30 a 17. za účasti generálneho tajomníka parlamentu. Dobré ráno, pán komisár, prosím, posadte sa. Práve sme začali, práve som schválil program našej dnešnej schôdze. Takže 26. a 27. to e, preberieme spoločne medzi pol piatou a piatou. Potom to bude aj generálny tajomník Klaus Vele. Pán komisár mi práve hovorí, že budeme musieť uplatniť naliehavý postup pre presun v, v bode 53, aby sme poskytli pomoc obetiam povodní v Pakistane. Je to návrh presunu, ktorý bol predložený a budeme sa tomu venovať E, niekedy v priebehu dnešnej schôdze. Požiadame spravodajcu, aby sa na to pozrele. Prepáčte, hovorí pán predseda, je to presun číslo 54. A napokon k programu dnešnej schôdze ešte posledná vec. Rajme Böge, dobré ráno. tomto bode ide o rokovanie o projekte ITER a o Lisabonskom balíčku a je to tiež prepojené s celkovými rokovaniami o rozpočte. Teda Helga a Sidonia, naše e, spoluspravodajkyne, ale taktiež Haramer Böge nám e, poskytnú nejaké podrobnosti o rokovaniach, ktoré sa týkajú tohto balíčka pre projekt ITER a Lisabonského legislatívneho balíčka. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, a môžete si pozrieť Kobu News. Táto schôdza je verejná, to znamená, že sa vysiela na internete. Ehm, z pravidla tu vidím červené svetelka, ktoré blikajú, ale predsa len e, dnes ich nevidím, ale predpokladám, že sa táto schôdza vysiela tak či tak. V bode 2.3 v Kobu News sa hovorí o E, našej spoločnej misii s výborom Kokobu do Chorvátska. Nebudem o tom už hovoriť nič podrobnejšie. Bod 3 je schválenie. Prepačte, ešte je tu faktická poznámka. Goran. Mám jednu krátku pripomienku k tomuto bodu o delegácii z Kokobu, pretože správa v tejto chvíli je e, dosť negatívne formulovaná z pohľadu výboru OKOBu. E, bola to spoločná delegácia, ja by som teda chcel požiadať na sekretára, aby si presel túto správu, pretože je tam skutočne mnoho pozitívnych e, vývojov v Chorvátsku, najmä pokiaľ ide o prípravu štrukturálnych fondov a tak ďalej. Toto by sa malo spomenúť v správe, pretože teraz podľa mňa nie je celkom nestranná táto správa. Ďakujem pekne, vážny pán kolega. A ja som nadobudol taký istý dojem a preto Na rozdiel od Kobu News ešte nebudeme zverejňovať túto správu, budeme sa snažiť doplniť tento text tak, aby tá záverečná verzia zohľadňovala aj tie pozitívne aspekty, ktoré ste spomenuli. Ďakujem pekne, že ste na to poukázali. Teraz bod 3 je schválenie zápisnice v našej predchádzajúcej schôdze vlastne nemáme e, žiadnu zápisnicu, takže môžeme hneď prejsť k bodu 5, rozpočtová revízia. Rád by som poďakoval nášmu bývalému kolegovi a súčasnému komisárovi pre otázky rozpočtu za to, že si našiel čas e, vo svojom nabitom programe a prišiel medzi nás dnes ráno, aby s nami diskutoval o revízii rozpočtu. Už ste nám, pán komisár, poskytli taký širší prehľad o tomto dokumente v plenárke. Mali sme tiež príležitosť prezrieť si písomnú verziu, ktorú sme všetci dostali. Možno by bolo vhodné, keby ste nám povedali niečo, čo je na pozatí vývoja tejto revízie, tak aby kolegovia mohli zareagovať na tento vývoj a mohli vám klásť otázky, prípadne tak, aby výbor pre rozpočet by mal jasnejší prehľad o tom, ako vaše návrhy by mohli podporiť rokovania, ktoré prebiehajú rozpočte na budúci rok a taktiež v súvislosti s prípravou finančného výhľadu na roky 2014-2015. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Máme tak veľa príležitostí stretávať sa tento mesiac a rokovať. Pokiaľ ide o naše dnešné stretnutie, ide tu o úsilie oddeliť rozpočtovú revíziu, aj keď tento proces už začal a pripravuje nové oznámenie o budúcnosti európskeho rozpočtu. A chceme to oddeliť od výročného postupu, ktorý práve prebieha. E, teraz sme v štádiu trialogu a štádiu zmerovacieho konania. Parlament by rád, eh, na rozdiel od iných eh, odborníkov na rozpočet, spojil eh, tieto dva postupy. Teraz budeme hovoriť o rozpočtovej revízii, nie o výročnom hodnotení. Mandát pre komisiu bol veľmi jasný. Mali by sme sa venovať aj otázkam príjmov, aj výdavkov, vrátanie britskej výnimky Ehm, prebiehli rozsiahle verejné pripomienkovania, získali sme viac ako 130 príspevkov a parlament sa veľmi aktívne zúčastňoval tohto procesu a po mojej pravici sedí pán Lamasúr a ten bol vedúcou osobnosťou a nastolil otázku príjmov. Napokon sa táto téma otvorila aj v rozpočtovej revízii a zareagovala tak na hlasy, ktoré zaznievali už dlhodobo. Ale ocitli sme sa teraz v dosť výnimočnom kontexte. Myslím, že nikdy predtým nebol napätie medzi novými zodpovednosťami, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a novými výzvami, ktoré si vyžadujú spoločné reakcie, nie reakcie na úrovni členských štátov, ale na úrovni celého spoločenstva. To na jednej strane, ale na druhej strane taktiež prostredie úspor, šetrenia, ten, e, to napätie nebolo nikdy také hmatateľné, ako je teraz. A nepochybne sa to odrazí aj vo vývoji v tejto oblasti. E, v najbližšej dobe očakávame dokument o kohezii a o spoločnej polnospodárskej politike. Toto sú tie hlavné sporné body. E, mimochodom, dnes kolegium bude hovoriť aj o postupe rozširovania a taktiež o Chorvátsku budeme hovoriť e, o tom, čo je pozitívne, čo je negatívne na ceste Chorvátska v Európskej únie, ale nebudeme hovoriť len o Chorvátsku. Teda ocitli sme sa teraz v dosť e, výnimočnej situácii a to hlavnou súčasťou rozpočtovej revízie je ako zosúladiť rozpočtové princípy s týmto novým prostredím. Ale taktiež sa to týka ponaučení, ktoré si musíme zobrať. Musíme zdôrazniť, že teraz sa hovorí o Lisabonskom balíčku. Je pozitívne, keď dokážeme predvídať príjemcov nášho rozpočtu, aby sme mohli naplánovať programy, ako sa budú plniť a tak ďalej, ale platíme tú cenu za to, že nie sme dostatočne flexibilní a nedokážeme dostatočne rýchlo reagovať. Teda teraz je veľmi jasné posolstvo, aby sme um, obhájili aspoň minimálnu mieru flexibility. Um, v tomto vývoji musíme zohľadňovať to, že keď sa vytvoril nový mandát pre rozpočtovú revíziu, tento rozpočet bol čoraz viac prepojený s riadením Európy a tam nie sú len záruky v nástroji o rovnováhe platieb, ale tiež e, sú tu snahy zaviesť takýto trvalý mechanizmus pre riadenie eurozóny. Je to však práca, ktorej sa ešte stále venujeme a súvisí to aj s hospodárskou disciplínou. Nejde tu len o vynútené vklady tých krajín, ktoré sa nedržia pravidel paktu stability a rastu, ale mechanizmus e, cukru a byča by sme mali využívať aj v príprave rozpočtu ako nástroj. Toto je teda nový vývoj, ktorý sme zaznamenali. A ten tretí aspekt je e, fakt e, vyváženia a odlženia, tak aby sme zohľadnili ten 2,5-percentný tú 2,5-percentnú kapacitu na úrovni národných rozpočtov, e, musíme to zohľadniť aj v prípade tej technickej prílohy. A tomu sa teraz venuje pracovná skupina komisárov. My sme sa čiastočne snažili trochu sprísniť e, to nariadenie o finančných rozpočtových pravidlách e, a spojiť to aj s rokovaniami o eurodlhopisoch to sú štrukturálne dlhopisy a ich e, prípravu e, naznačil už predseda komisie Barroso vo svojom prejave o stave únie. Toľko teda k tejto súčasnej výzve, ako prepojiť a zosúľadiť rozpočet e, s neprílišnou mierou flexibility a taktiež s Lisabonskou stratégiou, so stratégiou 2020. Súčasťou tohto nášho úsilia sú aj rokovania. Rokujeme o týchto témach veľmi často. a Celkom sa tomu budeme venovať aj dnes. A síce do akej miery si môžeme dovoliť revidovať takým lisabonským spôsobom bez akéhosi právneho rámca, alebo či je lepšie uberať sa cestou výročných prispôsobení týchto pravidel, tak ako sa postupuje v súčasnosti. Um, veľký záujem Mm, si vyžadujú vlastné zdroje. Sú tam šiesti kandidáti, isté, že nikto nie je dokonalý e, v tomto zozname, ktorý sa predniesol na pozadí mnohých e, informácií. Bolo to na požiadavku viacerých aktérov, že by chceli znížiť tie priame platby do európskeho rozpočtu za účelom konsolidácií národných eh, rozpočtov. Eh, nie sú eh, vždy celkom rovnaké reakcie z jednotlivých hlavných miest Európy, ale takáto bola minimálne formálna požiadavka. Mali by sme byť otvorení aj na strane príjmov. Pokiaľ ide o rozpočtárov, ktorí niekedy pripúšťajú, že z komisie niekedy unikajú nejaké neoficiálne dokumenty. Tentokrát však nič neuniklo. teda komisári skutočne veľmi samostatne pracovali na tejto rozpočtovej revízii a nikto nevedel, čo sa chystá, čo bude obsahom tejto revízie. Ale v minulosti unikali informácie o tom, o čo sa môžeme oprieť aj napríklad teraz, keď hovoríme o obsahu tejto revízie, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, o centralizácii tejto politiky súdržnosti a politika súdržnosti sa vníma iba ako politika distribúcie pre tie chudobnejšie časti Európy. Teraz e, však máme úplne iný pohľad na politiku súdržnosti. Chceme ju zadefinovať ako európsku politiku rozvoja a chceme tam zohľadniť aj otázky západnej Európy, o veľkých e, veľkomiest, aglomerácií a chceme k tomu pristupovať na úrovni viacerých e, úrovni. Je to však e, nelahká úloha, ako môžeme napríklad pripomínať krajinám, ako a do akej miery majú e, obhajovať ešte stále podiel pomoci pohospodárstvu v 80. rokoch to bolo zhruba na úrovni 80 a teraz je to zhruba 40 Je tu jasná potreba navýšiť financovanie európskych cieľov v globálnej sfére po tom, čo sme spustili diplomatickú službu Európskej únie. V tejto oblasti potrebujeme aj financie a e, okruh 1 sa týka inovácií, konkurenceschopnosti verejných financií a tiež podpory inovácií a konkurenceschopnosti. Navrhujeme viacero možností, nechceme sa obmedzovať iba na niektoré konkrétne. Ide tu o revíziu finančného výhľadu a síce vo formáte 2x5. Bola by to povinná revízia v polovici, ale taktiež by boli udelené možnosti revízie a rezervy tejto polovici obdobia. Po druhé, je tu možnosť aj ako vytvoriť e, novú štruktúru rozpočtu, čo by sme mali konsolidovať e, všetky okruhy, alebo či by sme mali e, rozpočet vypracovať v súlade s cieľmi stratégie EU 2020. Teda ide tu o revíziu rozpočtu a vnímajte to prosím spoločne aj s technickou prílohou, pretože Viem, že Salvador Garriga eh, spravedlá na to poukazuje, ale nikdy nevníma eh, rozpočtové dokumenty bez čísel a čísla sú práve v tejto technické prílohe, teda musíme to vnímať spoločne, tieto dva, dve časti. Myslím, že na úvod to stačí, vzhľadom na to, že e, tak často sa stretávame na bilaterálnej úrovni a rokujeme o týchto témach. E, ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. Très bien, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Ďakujeme pekne, vážený pán komisár. Už som zaznamenal viacero poslancov, ktorí sa hlasia o slovo. Ehm, začneme Salvadorom Garigom. Predpokladám, že bude hovoriť zároveň ako koordinátor skupiny EPP vo výbore pre rozpočet a taktiež ako spravodajca. No sé qué sombrero ponerme para... Ďakujem pekne za slovo. Neviem, ako by som teraz mal konkrétne začať. Pokiaľ ide reakciu na to, čo povedal pán komisár. Pán komisár bol nedávno v výbore, kde hovoril takisto o revízii rozpočtu. Mnohí z nás tam boli prítomní. Bola to skutočne veľmi zaujímavá a konštruktívna debata, pokiaľ ide o túto rozpočtovú revíziu. Ale musíme sa snažiť e, sústrediť sa na otázky rozpočtu na rok 2012 a dať ich do súladu, do súvisu s revíziou rozpočtu, tak aby to bolo celé zacielené na budúcnosť pri e, zasadaní výboru pri výbore súra a neboli veci celkom jasné a preto je celkom dobré, ak by nám pán komisár vedel povedať, alebo mohol povedať e, viac o víziách e, do budúcnosti. Tak pozrieme sa teraz najprv na štruktúry. E, už sme minule hovorili o tom, že štruktúra pre budúci finančný výhľad sa opiera alebo vychádza zo stratégií 2020 a mm, z výhľadov rastu a udržateľnosti. Ale analyzovali sme tu číselné údaje, ktoré e, boli sprostredkované pánom komisárom na spravodajkyni Nisidony, pokiaľ ide o túto flagship iniciatívu, čiže túto vlajkovú iniciatívu. A z tejto štruktúry tam bol uvedený iba určitý výsek, určitá časť, pokiaľ ide e, o ten finančný výhľad. Takže by som sa chcel spýtať, ako by mala vyzerať taká ideálna štruktúra tohto finančného výhľadu Predpokladám, že nám to sprostredkujete určitým zjednodušeným spôsobom, ale predsa len by to malo byť e, obsažnejšie a obsahovať informácie ohľadne toho, čo by malo byť zapracované v stratégii 2020 ak si pozrieme revíziu rozpočtu a potom ešte aj prílohy, tak zistíme, že tam je málo informácií, ktoré súvisia zjednodušenia zapracovania rozpočtu alebo prijatia rozpočtu. A to je práve to dôležité, čo potrebujeme e, pre budúcnosť. Napríklad kapacity, kapacity regionálnych práv, regionálnych orgánov. Ako toto zapracovať, to je takisto dôležitá súčasť e, toho, čo vlastne tieto organizmy a orgány môžu od rozpočtu očakávať. A práve v tomto kontexte musí komisia objasniť svoje stanovisko. A potom tu ešte máme ďalšiu otázku, ktorá nás trochu znepokojuje a kde by sme pravdepodobne mali e, o tom v našom výbore diskutovať. Ide tu o to, že čo dosiahneme stratégiou 2020 v kontexte budúceho finančného výhľadu. Je to vlastne Lisabonská stratégia s integrovaným rozpočtom, čiže jediná močnosť, ktorú vy ako komisár momentálne máte k dispozícii, aby ste skutočne urobili taký follow-up, e, ktorý súvisí s národnými reformami, tak ten, tá možnosť vaša je určitá evaluácia e, zo strany komisie, ktorá by bola urobená na európskej úrovni. A to je predsa len dôležitá dôležitá možnosť. Potrebujeme záväzný follow-up zo strany komisie, pokiaľ ide o to, ako členské štáty zapracúvajú národné reformné plány. Inak by nemali vôbec možnosť na to, alebo komisia by nemala možnosť na, dohliadať na to, ako sa stratégia 2020 zapracuje v jednotlivých členských štátoch a ako vlastne táto štruktúra, e, ako vlastne táto štruktúra bude ďalej kreovaná a čo sa do nej zapracuje. A v tomto kontexte by som chcel od vás počuť viac, ako e, tieto národné reformné plány vo evaluácii chcete zapracovať. Ďakujem pekne. Máme tu viacero rečníkov a preto by som vás chcel poprosiť, aby ste boli skutočne struční, pretože pán komisár nám nemôže venovať príliš veľa času. Pán James Ellis. Ďakujem pekne. Pán komisár, je skutočne dobré, že ste prišli. Máme tu, sme skutočne radi, že ste prišli a že vás môžeme osloviť otázkami. Myslím si, že toto je e, prepojené s oznámením rady, e, kde bolo viacero prevodov z jednej strany do druhej, ale je tu viacero otázok, ktoré by som sa chcel spýtať. Zdá sa byť trochu čudné, že máte rozpočtovú raz, revíziu, ale neurobili ste žiadne revízie, pokiaľ ide o číselné údaje, ktoré boli v finančnom výhľade a ktoré sa týkajú roku obdobia 2012-2013. A myslím si, že to bol vlastne účel tejto revízie. Uh, bolo to rozhodnutie, na ktorom sme sa dohodli už dávnejšie. Hovorili sme tu o revízii a teraz máme zasa revíziu, ale nemáme revíziu číselných údajov, čiže je to ako keby taká zvláštna situácia, čiže, ale to je iba taká osobná poznámka. Potom ešte je trochu zvláštne, že teraz sa budeme sústrediť na budúcnosť, kde čo pridelíme bez toho, že by sme analyzovali projekty, ktoré už máme, kam peniaze vlastne idú, ako to ide, akých tam máme koordinátorov, multiro, multiročné viacročné projekty. Čiže skutočne musíme sa pozrieť, pán komisár, na to, aby sme mali správnu evaluáciu toho, čo robíme, pokiaľ ide o výskumné projekty, aby sme mali informácie. Máme 13 tisíc výskumníkov, ktorí už nechcú spolupracovať, pretože je pre nich veľmi komplikované spolupracovať, e, žiadať financovanie takýchto projektov. Musíme sa pozerať, a to už je môj posledný bod, e, aj na stratégiu 2020. Je dosť ťažké, ako sa chceme sústrediť na finančné údaje, ak nemáme nejaký presný kontext. Vidíme, že e, prostredie finančné sa stále mení, um, konkurencia je stále veľká, nebolo by dobre mať nejaký externý dokument, na kde by sme sa pozreli, kde sa bude Európa nachádzať v roku 2020, pretože všetko to, čo doteraz robíme, je ako keby také virtuálne. Potrebujeme určité perspektívy, aby sme vedeli, kam tie finančné prostriedky chceme prideliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega, za veľmi podnetné a konkrétne otázky. Pán Jensen, nech sa páči. Pani Jensenova, nech sa páči. E, ďakujem, pán komisár, že ste medzi náš prišli a že môžeme s vami diskutovať. Ja som takisto trochu sklamaná. Je to veľmi zaujímavý dokument a je to aj samozrejme zaujímavá príloha k tomuto dokumentu. Sú tam zaujímavé myšlenky, ktoré ste tam zapracovali, ale ešte stále hovoríte, že čo budeme mať, je e, postup krok za krokom. A nemyslím si, že to je veľmi ambiciozne. Je toto skutočne to, čo súčasná komisia považuje za jediné pri, priateľné? Nemáte tu žiadne nápady alebo plánovanie do toho roku 2014, pokiaľ ide o to, čo sa stane s lisabonskými cieľmi a ako by sme mohli previesť e, finančné prostriedky z programov, ktoré fungujú do programov, ktoré nefungujú. A, čiže to sú všetko veci, ktoré ste tu síce uviedli, formálne ste to všetko obsiahli, ale kde je teda problém? Vidíme, že sme v situácii, kedy nebudeme mať také prostriedky v obdobie 2013 a 2014 zo sektora polnohospodárstva a budeme mať malú flexibilitu. E, to už sa ukázalo, čiže prečo nechcete nám ukázať konkrétnu revíziu, skutočnú revíziu súčasnej súčasného finančného výhľadu a nejaké nápady alebo myšlenky, ktoré by súviseli s revíziou, aby sme e, v budúcich dvoch, troch rokoch mohli skutočne konať, namiesto toho, aby sme tu len sedeli a e, nemohli urobiť nič. Je to skutočne taký nedostatok ambícií, ktorý vidíme v terajšej komisii. Je Táto komisia skutočne taká málo ambiciózna, pokiaľ ide o rozpočet. V tejto finančnom výhľade sa sú, sústredíte na ďalšiu e, finančnú perspektívu a musíme, čak- musíme čakať až na ďalšiu komisiu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem, pán komisár. Už sme mali e, príležitosť diskutovať o tomto dokumente e, v inom výbore. A za naše pripomienky sme tam vlastne predniesli. Ide tu predovšetkým o to, že sú tu určité stimuly v tomto dokumente, ktoré súvisia s politikou. E, Táto obdobie do roku 2012 na politiku budúcnosti sú tu určité nápady, pokiaľ ide o poli- koheznú politiku. A mm, hovorí sa tu aj o vlastných rozpočtových prostriedkoch a o otázke flexibility, to je takisto niečo, o čom stále hovoríme v našom výbore. Sú tu určité nápady, myšlenky, ktoré sa dajú zapracovať do budúceho finančného rámca. Napríklad tento táto dĺžka 5 plus 5, toto obdobie 5 plus 5, kde by bola kontrola uprostred toho obdobia. Tento návrh 5 plus 5 by mohol byť zaujímavý návrh, ak by skutočne bola kontrola uprostred tohto obdobia, to znamená kontrola, akú očakávame, kde by sme povedali, že v takejto kontrole potom očakávame tieto a tieto informácie aby to nebolo tak, ako čo sa stalo vlastne s minulými finančnými výhľadmi. Ale to, čo tu počúvam od kolegov, je, že sa stalo, že už pri prijatí finančného výhľadu sa vedelo, že bude problém so zapracovaním. A preto ten návrh, aby sa revidovali a kontrolovali, aby sa k tomu aj e, prispôsobila politika, aby sme vedeli, čo dobre a čo horšie funguje, aby sme mohli zabezpečiť lepšie financovanie niektorých politík. Čiže problém, ktorý aj naďalej máme a ktorý tento váš dokument nerieši, je, a tu by som skutočne chcela počuť návrh komisie, ako chceme vyriešiť problémy s financovaním, ktoré máme už teraz. Pretože tento dokument by mohol byť základom pre e, finančný výhľad, ale nerieši to problémy, ktoré máme v súčasnosti. A to ste nakoniec uviedli aj na stretnutí trialógu. A sú tu problémy, ktoré v súčasnosti musíme zvládať a ktoré sme definovali. Vedeli sme to už dopredu, vedeli sme, že tieto problémy sa objavia a myslím si, že by sme nemali tomu venovať viac času, pretože tak či tak tento dokument už prichádza s dvojročným omeškaním a preto si myslím, že napriek takémuto zaujímavému dokumentu nemôžeme eh, revidovať rozpočet, keď, nepo, rozpočet, keď nepovieme presne, že kde sme. Láslo Šurian zahlási. o slovo. Eh, ďakujem pekne. Kohezná politika doteraz mala za cieľ a, nájsť určitú vyváženosť, pokiaľ ide o regióny, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach. Takže začnem ešte raz od začiatku. Cieľom koheznej politiky bolo vytvoriť podporný prostriedok pre regióny, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach. A dnes sa vidíme, ako sa vlastne vyvíjajú veľké centra. Chcel by som povedať, že kohezná politika je jedným z úspechom európskej integrácie, ale napriek tomu E, máme ešte obrovskú priepasť medzi rozvinutými regiónmi a regiónmi, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o rozvoj. To znamená, že ak chceme urobiť e, zmenu koheznej politiky, ale nezoberieme do úvahy to, čo sa udialo v minulosti, tak potom vlastne e, nerobíme v súlade so záujmami občanov Európskej únie. Eh, environmentálne problémy, ktoré sa uvádzajú. Tu sa vždy povie, áno, musíme niečo robiť proti znečisteniu, proti poškodzovaniu životného prostredia, to je všetko dobre, ale to sa nám nepodarí urobiť, ak to budeme robiť na úkor programov, ktoré momentálne bežia a ktoré ešte stále nie sú zatvorené. Čiže otázka, ktorú by som chcel položiť, je následovná. Počuli sme, že pán Barozo hovoril o tomto riešení 5 plus 5. Viacerí z nás boli trochu prekvapení, respektíve šokovaní, keď počuli tento návrh, ale stále je tu viac takých, ktorí tu vidia určitú myšlienku pozitívnu a ktorí sú presvedčení o tom, že by to mohlo mať zmysel, ale za podmienky, že v tom polčase budeme mať skutočnú kontrolu, skutočnú revíziu kontrolu a nie len niečo také povrchné. A preto by som sa chcel spýtať, pán komisár, ako si vy predstavujete tento prechod, prechod zo systému, ktorý sa opiera o 7-ročné obdobie k systému, ktorý bude vychádzať z toho zo skupenia 5 a 5 rokov. Po 14 rokoch nemôžeme teraz jednoducho prejsť na 10-ročné obdobie, iste potrebujeme určité prechodné obdobie. Aké možnosti tu vidíte, čo by ste k tomu povedali? Ďakujem. Pán Portáž, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán komisár, ja som si prečítal túto revíziu rozpočtu a nebudem opakovať to, čo už bolo povedané na iných miestach a na iných zasadnutiach, ale skutočnosť, že tento dokument obsahuje niektoré zaujímavé myšlienky, predsa len mám pocit, že je to trochu unáhlené a prázdne e, uberať sa takýmto smerom. Musíme sa sústrediť na budúci finančný výhľad, ale ide oveľa viac než len o to. Táto revízia e, má brať do úvahy tak budúcnosť, ako aj súčasný stav. Hovoríme tu o budúcom finančnom výhľade, čiže ten, ktorý nás očakáva, hovoríme o ňom v kontexte e, veľkých úsporných opatrení. Čiže ak sa nám nepodarí rokovať alebo vyrokovať určitú e, strednodobú revíziu, tak ako keby sme do budúcna do budúcna e, už teraz rátali s určitými krátkodobými opatreniami, ktoré budú nedostačujúce. A to je vlastne jedna z najväčších slabín toho dokumentu, ktorý ste e, predložili. Ako keby tý obsah toho dokumentu sa slepo hnal dopredu bez toho, že by zvážil to, čo potrebujeme. Musíme si jednoducho sadnúť a sústrediť sa na tie problémy, ktorým budeme čeliť v období 2012-2013, pretože ak nebudeme e, riešiť problémy budúceho roka a roku 2013, tak v roku 2014 zistíme, že máme problémy s tými istými problémami, že sa nám nebude dať e, zapracovať e, úsporné opatrenia e, do ďalšej finančnej perspektívy, či do ďalšieho finančného výhľadu. A niektorí E, odborníci si myslia, že nebudeme mať menu bez rozpočtu, ktorý by sme mohli využívať ako určitý očistný proces. A mm, to je ako v období 80. rokov, kde sme mali tá podobnú situáciu. Ekonomický kontext súčasnosti je do istej miery podobný. Celý finančný a hospodársky rámec, ktorý v súčasnosti máme, je kvalitatívne odlišný od obdobia 80. rokov. V tom období naše krajiny sa vzdialovali jedna od druhej. Boli tu krajiny, ktoré mali nadbytok a ktoré nemali dostatok a tuto vlastne začal tu vlastne začal, rá, začala rásta priepas, ktorá sa doteraz stále len prehlbuje. A ukázalo sa to vlastne aj v sociálnych nerovnostiach, ktoré odvtedy prenasledujú celú Európu. Čiže čo musíme spraviť, o čo sa musíme snažiť? Tie krajiny, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o rozvoj, alebo tie najzaostalejšie krajiny by takisto mali mať príležitosť rásť rýchlejšie ako tie krajiny, ktoré sú na tom lepšie. To je vlastne celá myšlienka, ktorá je založená na princípe solidarity. Politika kohéznosti je založená práve na tomto základe, ale ako keby sa aj nepodarilo premostiť toto túto priepasť a nepodarilo sa jej ani zlepšiť, vyriešiť sociálne problémy, ktoré som už spomenul a Celý pokus e, urobiť to týmto spôsobom sa ako keby zastavil. A preto si myslím, že váš dokument je to. Chcel by som, aby ste sa k tomu vyjadrili. Pán predseda, e, mám pocit, že sa momentálne cítim trochu zmetená. Keď si vypočujem túto debatu, tak už v minulosti som mala viackrát príležitosť stretnúť sa a hovoriť, sa, hovoriť s pánom komisárom Levandovským. Ešte predtým, než bol komisár, vždy mi hovoril, že som dosť nedočkáva, ale mám pocit, že on je zasa príliš e, spokojný so situáciou. Keď sme hlasovali o finančnom výhľade, v minulosti sme vyrokovali záväzok, že budeme mať takúto revíziu rozpočtu. A nie len kvôli tomu, aby sme nejako vyplnili čas, ale pretože sme boli presvedčení, že musíme niečo veľmi rýchlo zmeniť, aby sme ekonomicky a hospodársky boli úspešnejší. Viete, že som bola minulý týždeň v Číne. Čína je teraz e, vedúcou silou, pokiaľ ide o veternú energiu, takisto aj pokiaľ ide o solárnu energiu a vyri- a my budeme mať veľký problém, akým dáme túto príležitosť byť prvý v týchto odvetviach. Aj pokiaľ ide o naše politické stratégie do budúcnosti, musíme sa na to skutočne pozrieť. Myslím si, že to sú skutočne veľké témy stratégie 2020 a otázkou zostáva, ako sa to celé odzrkadľuje v rozpočte. A to už aj pokiaľ ide o roky 2012 a 2013, ale potom aj ďalej od roku 2014 až do roku 2020. A preto by som chcela povedať, že tento dokument je pre mňa skôr takým dokumentom, ktorý iba reflektuje, nemá intervenciu, nemá ambíciu niečo urobiť, ale pôvodne to mal byť práve taký dokument, ktorý by mal ambíciu niečo vyriešiť. A ďalší problém, ktorý tu má, momentálne sa sústredíme, e, vidíme, že v rade jednotlivé členské štáty sa snažia riešiť otázku inter medzivládnym spôsobom. Čiže druhá strategická otázka, ktorú by som sa chcela spýtať, aké politické konsekvencie z toho chcete vyvodiť a ako si myslíte, že môžeme spoločne, teda my, komisia, parlament, môžeme obhajovať naše záujmy voči rade. Ďakujem Helga Reimann-Böge. Ďakujem pekne. Ja sa iba pripojím k tomu, čo povedala práve Helga. Napriek Lisabonskej zmluvy e, sa uberáme v praktickej politike e, do obdobia pred Lisabonskej zmluvy. To je skutočne e, dosť nepokojujúca situácia a vývoj. Už v inom výbore sme mali príležitosť hovoriť o tomto dokumente. Prirodzene tento dokument nie je niečo, čo sme na základe vyhlásenia z roku 2006 očakávali. Očakávali sme prirodzene oveľa viac a na strane druhej nemôžeme opomenúť, že tento dokument e, obsahuje určité mm, zaujímavé myšlienky a prínosné body, ktoré mm, sa súvisia s témami, o ktorých momentálne e, intenzívne diskutujeme, ale treba to vnímať aj ako určitý dokument, ktorý bude nápomocný v kontexte prípravy e, budúceho finančného výhľadu. Ale súhlas súhlasím s Jelgou, že e, je dobré urobiť takéto intelektuálne cvičenie, čo vlastne pripomína tento dokument, ale mali by sme mať určitý výsledok. A preto mám dve otázky, pán komisár. Najprv, pokiaľ ide o vlastné rozpočtové prostriedky, vo vašom dokumente komisia explicitne hovorí celú e, paletu možností, pokiaľ ide o zlepšenie debaty ohľadne vlastných rozpočtových prostriedkov, a že komisia tento zoznam možnosti vníma ako možnosť predniesť určité riešenia, aby sa redukovali národné príspevky. A preto sa pýtam, či komisia nechce byť v tomto ohľade konkrétnejšia a tento zoznam e, vypracovať a predložiť. My na základe týchto úvah môžeme pokračovať eh, v, našej, eh, v našich diskusiách, ale predsa si len myslím, že by to komisia mala urobiť určitým spôsobom konkrétnejšie. Chopte sa iniciatívy, máte skutočne eh, príležitosť chopiť sa iniciatívy. Keď to neurobíte vy, tak to využijú iní. Nemôžeme sa odolávať na právo iniciatívy, keď ho potom nevyužívame. To je podobne aj na rade. Keď konkrétne rady neurobia svoju úlohu takú, tak ako to majú, tak potom to preberie buď komisia alebo parlament a potom sa vždy mm, čudujeme, ako to na konci vyzerá. Teraz komisia skutočne musí dokázať, že má takéto právo na iniciatívu oprávnenie a že chce urobiť niečo konkrétne a že chce rozpracovať tie myšlienky, ktoré v tomto dokumente uviedla. A druhá poznámka tá súvisí, eh, pokiaľ ide o obdobie. Máme tu v podstate tri modely, s ktorými pracujeme. Starý parlament, eh, marci na základe správy z vlastnej iniciatívy uh, inicioval diskusiu, aby sme hovorili o predlžení, ktoré by súviselo s určitými revíziami na základe e, Lisabonskej zmluvy a potom by sme tu mali ešte 5-ročné obdobie, ktoré by súviselo e, s väčšou legitimizáciou národných postojov. E, sú tu určití kolegovia, ktorí hovoria, prejdeme na, tento, na toto obdobie 5 rokov, na toto 5-ročné obdobie. Potom sú tu zasa že to je komplikovanejšie, že by sme ešte predsa len mali mať to prechodné obdobie 7 rokov a potom by sme až mohli prejsť na to obdobie 5 plus 5 a potom príde komisia s návrhom 5 plus 5 a medzi tým v tom strednodobom, v tom strednom období, čiže uprostred tohto obdobia 5 plus 5 budeme mať revíziu. Sú to práve členské štáty, ktoré môžu e, z toho výjsť negatívne, pretože, pretože e, situácia bude taká ako doteraz. Ale čím budeme mať dlhšie tie obdobia, čím budeme mať dlhšie obdobia, s ktorými chceme operovať, tým budeme menej flexibilní. E, teraz, doteraz sme mali 7-ročné obdobia, teraz vlastne vidíme, že už sa rada sústredí na 10-ročné obdobia. Takže mali by sme skutočne sa sústrediť na vypracovanie takého rozpočtu, ktorý by e, bol adekvátny. Musíme byť schopní reagovať rýchlo, tak ako to povedala Helga. A o to ide. Preto si myslím, pán komisár, že by sme mali a teraz sa obzerám aj na, pozerám aj na našich kolegov z výboru, e, z iného výboru, Utah a Salvador. Aké výhody, aké nevýhody majú tieto rozličné modely? Ja si myslím, že čím horšie budú čísla, tým kratšie musí byť aj to obdobie, aby sme mohli kontrolovať. A čím horšia bude flexibilita prostriedky na politické konanie, o to kratšie musí, o to kratšie musí byť práve táto leho, táto obdobie. A keď tu potom počujeme uh, nejaké uh, klevety, že čo si tu vymysleli čistí placovia, uh, e, hovorím v kontexte uh, toho listu ktorí sa nazývali z Česť. To bolo v roku 2004, ak sa nemýlim. Tak potom celá táto myšlienka 10, 10 obdobia 5 plus 5 je už zastaraná. Tak, s takýmto procesom parlament nebude môcť súhlasiť, alebo sa sami vymanevrujeme z toho politického diania, ak sa k tomu priklonieme. Čiže myslím si, že momentálne máme všetky tieto tri modely, s ktorými ešte stále môžeme pracovať a počítať a preto by sme si mali dobre rozmyslieť a zvážiť čísla a finančné údaje, ako by sme chceli v budúcnosti kreovať rozpočtovú politiku a aké rozhodnutia v budúcnosti chceme urobiť. Teraz hovorím celkom s plnou váhou, že ak sú tu členské štáty, ktoré povedia, že rozpočet musí byť nižší ako ten, ktorý máme dnes, tak je pravdepodobne oveľa lepšie e, mať to, taký rozpočet, aký máme dnes a nesnažiť sa ho ešte navyšovať. A preto práve súčasná diskusia, pokiaľ ide o revízie a prispôsobovanie sa v kontexte lisabonských záväzkov a v prepojení s rozpočtami 2011 a 2013, celé to nabodu, nadbúda na dôležitosti. Pretože musíme byť schopní predvieť, ako sa budú jednotlivé členské štáty uh, správať. Chceme vytvoriť pakt stability a budeme podporovať aktivity Európskej investičnej banky a týmto spôsobom by sme sa dostali do situácie, kedy to komisiou navrhované obdobie 5 plus 5 by bolo e, neprospešné. Keď niekto urobí návrh, komisia väčšinou povie, že nie, nesúhlasí s týmito návrhmi, pretože sa odvoláva na svoje právo iniciatívy, ale práve teraz by som chcel, aby sa komisia chopila tej iniciatívy, na ktorú má právo, aby sme mohli sa rozhodnúť, s ktorým z týchto troch modelov, o ktorých hovoríme, chceme v budúcnosti počítať. A myslím si, že v tomto kontexte aj celá táto rozpráva musí byť ešte oveľa intenzívnejšia, aby sme na konci roka dospeli k určitým výsledkom. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. Takže máme už veľmi málo času a ešte stále mám veľmi veľa rečníkov, takže každému teraz už dám iba jednu minútu, pretože inak nebude mať pán komisár časť odpovedať. Pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel naviazať na to, čo povedala kolegyňa Jensen v otázke, do akej miery um, akčná je táto revízia, ktorá sa očakáva, pretože keď plánujete do budúcnosti, musíte využiť aj skúsenosti z minulosti. Ja si myslím, teda mám určité informácie k tomu, viem, že máme teda tých 6 rokov, ale v podstate to, ako efektívne sa rozpočet čerpá pretože stále sa tu viac a viac volám po väčších požiadavkách na peniaze, ale akým spôsobom skutočne sme tie prostriedky použili. Nevidel som žiadnu štúdiu, ktorá by povedala, že čo prináša jedno investované euro z hľadiska prínosov. Čiže my by sme potrebovali vedieť, ako efektívne naše prostriedky využívame dnes, keď plánujeme budúce výdavky. Ďakujem pekne. Teraz pani predsednička výboru ŠUR, Juta. Mám konkrétnu otázku, ako som nie takú, ktorá by išla až tak veľmi, veľmi ďaleko do budúcnosti, ale ja takisto nemôžem ani tých 5 rokov akceptovať. Už keď si predstavím, že 2014 až 2018 si tiež treba veľmi dobre predstavujú mať k tomu a ešte keď aj budem mať menej peniazy, tak to už vôbec neviem, ako by to mohlo dopadnúť bez ohľadu na to, ako to celé napokon bude. Ale máme tuto spoločný základ, spoločný základ, ktorý nám navrhla komisia, odsúhlasila to rada a, a sú tam samé e, pozitívne vyjadrenia aj parlamentu k tomu. A na báze stratégie 2000, Európa 2020. A keď sa na túto stratégiu dívame, tak jednoducho potom musíme vidieť to celé v spoločnom kontexte. Hovorili sme o tom už aj minule a myslím si, že musíme nie len vtedy, keď hovoríme o celkom, celkom kontexte hovoríme, ale musíme sa tuto na európskej úrovni, ehm, musíme to prepojiť tú európsku úroveň s tými národnými úrovňami a potom je v tomto reviznom dokumente je to určité, je to určité nasadenie. Samozrejme, že to všetko navzájom spolu súhlasí. Aj európska úroveň to je takisto mm, dôležité. Ale tu by som chcela navrhnúť, aby sme podpísali um, pakt o vývoji a investíciách, keď nebudeme tento nový pakt nejako novo definovať, keď tam bude všetko iba to staré, keď tam nebudú nové tento naše operačné programy, um, ktoré sa musia plniť z hľadiska štruktúrnej politiky, politiky súdržnosti, uh, či to už komisia schváli alebo nie, alebo komisia uvedie, že je potrebné, potrebné uskutočniť nejaké vylepšenia, keď eh, to vezmeme také, aké to je, čo si po tým máme predstaviť. Um, bude to nejaká zmluva, bude to verejný dokument, budú to možnosti sankcií alebo nie a ak túto zmluvu niekto nebude plniť, tak či tam bude, tak povediať viac um, európskej podstaty. Európa má na starosti tie stratégie a potom národné rozpočty budú mať na starosti um, to, to meso na tej kostre vlastne um, z týchto programov svaly. A ak komisia chce naozaj presadiť svoje návrhy pre takúto zmluvu, tak členské štáty už prejavili nejaké reakcie k takomto návrhu, alebo nie? Ďakujem pekne. Teraz Gerom Ferm. Uh, you, Chair, a... Ďakujem, pán predseda, len niekoľko myšlienok. Ak sú niektoré členské štáty seriózne v, to, v tých svojich návrhoch, že znížia svoje výdavky na 0,8 tým, to znamená, že stratíme asi 30 miliard ročne v rozpočte Európskej únie. Takže ja si myslím, že mali by sme sa naozaj sústrediť na určité základné veci. Čo sa stane, keď odsekneme 30 miliard z rozpočtu Európskej únie? Pretože hovoríme tu o rôznej pridanej hodnote Európy a podobne. To, zrazu je to všetko veľmi, veľmi kritické a už alebo ohrozené a už tu nie sú len také ordinárne frázy. Takisto tu bolo povedať, že 30 tisíc um, vedcov protestovalo proti tomu, že aké komplikované je dostať sa k prostriedkom, ale potom tu máme stovky tisíc e, európskych vedcov, ktorí si hľadajú zamestnanie mimo Európy, lebo si tu nevedia prácu nájsť. E, tak nemôžeme využívať tento európsky rozpočet lepšie, aby sme využili problémy tohto druhu. Tak skúsme, aspoň pokúsme sa robiť to, čo by sme mohli robiť. Pozrieme sa napríklad taký spoločný trh vnútorný trh. Prečo sa nám nepodarilo vybudovať vnútorný trh fyzicky aj nepodarilo sa nám vybudovať e, dobrú železničnú infraštruktúru alebo energetickú infraštruktúru, by sme naozaj mohli Európou spojiť a prepojiť. A keby sa nám to podarilo, čo by to znamenalo pre európske hospodárstvo? Myslím si, že tu treba riešiť naozaj veľké veci a pokúsiť sa e, popísať to, čo je európske a to, čo nie je európske, konkrétne odseknutie 30 miliard rozpočtu. Tak myslím si, že by bolo mimoriadne dôležité, aby sme tu naozaj povedali, že to už sú kritické veci a potom ale treba naozaj trvať na tom, že tie peniaze sa musia využiť efektívne. Ďalej, Pekná je tá myšlienka spoločného prístupu k štruktúrálnym fondom a podobne, ale je, musíme byť e, konkrétnejší. Tuto účtovný dvor stále e, kritizuje e, výkon štruktúrálnych fondov je tu množstvo vecí, ktoré ste aj vy sami spomínali. Pomaly sa spúšťajú programy, kom, pomaly čerpajú sa prostriedky, všetko je to komplexné a zložité. Tak naozaj to musíme riešiť, aby to bolo efektívnejšie všetko, aby sa členské štáty k tým peniazom aj dostali. Takže podľa mňa musíme riešiť skutočne základné otázky a to je zrejme najdôležitejšie, čo sa nám môže podariť, alebo čo by sme mali urobiť Pán predsedajúci, ďakujem pekne, Goran. Teraz pán Godmanis. E, som sa díval na hodinky. Aby som dodržal teda jednu minútu, chcel som povedať len tri veci, alebo len základné veci. Keď sa pozriete na rozpočet, e, tak e, viete ľahko nájsť tie tri základné otázky. Prvá vec je, odkiaľ pochádzajú prostriedky aj túto do opravného rozpočtu. Čiže jedna vec je, akým spôsobom sa tvoria prostriedky, to je nejasné, pretože v roku 2009 1,7 miliardy ani nebolo vôbec poskytnutých. Takže čo, čo budem robiť v budúcnosti, pretože prostriedky peňazí, ktoré sú použi- sa použijú rôzne e, ciele, niečo s tým nesedí. Potom ďalšia otázka sa týka koheznej politiky. Nedá sa hovoriť o 5, 6 alebo 10 rokoch, pretože keď sa pozriete na naše záväzky, aj v štruktúrálnych fondoch sú plánované doslovne, ale platby prišli až v treťom roku Čiže keď tie isté peniaze dáme do záväzkov hneď od prvého roku, tak v prvom, druhom roku boli nulové platby a peniaze až v treťom roku. Tak na čo dávame takéto záväzky? Ja tu nehovorím o tom, že čo teda, ako máme možnosť e, plnenia záväzkov, ale na to je presne štruktúrálny fond, aby ste mohli poskytovať alebo plniť svoje záväzky. A potom ďalšia otázka sa týka programu 7. programu, o ktorom už aj vy ste hovorili, pán komisár, ktorý pokrýva e, vedecké programy. Tento je podhodnotený či podčerpaný. Čiže keď sú peniaze pridelené aj do platieb, ale ľahko vidie čísla, ktoré tam fluktujú. Raz to je minus 10%, potom minus 7, potom plus 15, plus 13. V každom roku je to inak. A tieto tri otázky sú veľmi seriózne, vážne, pretože keď sa dívame na strednodobú revíziu, tak ehm, ako to budeme robiť v, v krátkom časovom, krátkom časovom období, tak ako navrhoval alebo hovoril aj, aj Reimer. A teraz e, keď budeme na, ďalš, na dlhšie roky, 7 rokov alebo 11 rokov alebo koľko, keď budeme sa dívať na to na krátkých časových úsekoch, tak nebudeme vidieť celý problém z spoločne predseda, Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Ivovi Kalfinovi. Ďakujem pán predsedajúci. Pán komisár, v posledných rokoch, v posledných desaťročiach je jasný trend zvyšovanie európskeho rozpočtu. Ja mám taký pocit, e, že teda kohezná politika, neviem presne, čo sa v nej má zmeniť, však to ani nebudem spomínať, ale moja otázka sa skôr týka toho, čo nemali by sme premyšliť, že čo stratíme, keď nebudeme mať teda väčší rozpočet, pretože tuto sme už počuli o tom, že už e, nebude Európa, keď sa zniží rozpočet, non-Europe čo keby sme pripravili nejakú správu, alebo prečo vy nepripravíte správu o tzv. less Europe, o teda keby bolo menej e, Európy, ak by sme teda mali ten menší rozpočet. Čo sa stane, keď budeme mať naozaj výrazne nižší rozpočet? Aký to, ako na to budú reagovať členské štáty a keď E, aj z hľadiska stability eurozóny, mať spoločnú fiskálnu politiku, to by úplne prinieslo väčšiu stabilitu, ale to ja som sa ani vonkoncom nedoskol otázky výdajkovej strany rozpočtu. Takže nemali by sme sa vonkoncom ani hambiť e, za rôzne myšlienky, ktoré tu boli nastolené, emisia eurobondov a podobne. Skúsme sa pozrieť všeobecnejšie do budúcnosti, čo sa nám stráca, keď sa táto tendencia znižovania rozpočtu naozaj potvrdí. Ehm, ďakujem pekne. Takže vy teda navrhujete určitú návrhu v desaťročnom horizonte, ale buď musíme všetci byť statoční a priznať jednu vec, a to, že Lisabonská agenda mala byť 10-ročná a potom sa malo dosiahnuť e, konkurencie schopnosti, pričom to bolo len 10 rokov snívania. A agenda alebo stratégia 2020 musí byť agendou reality a mne sa osobne zdá, že to si vyžaduje, aby sme našli spôsob, akým spôsobom financovať e, komunitárne politiky z európskeho rozpočtu a preto európsky rozpočet bude aj potrebovať nové zdroje. A po druhé, musíme si tiež premyslieť, ako zabezpečiť príspevky z národných rozpočtov pre financovanie spoločných európskych cieľov. Niektoré z týchto cieľov sú financované európskym rozpočtom, ale mnohé z nich sa nedajú vykonať inak lež, než prispie, prispiením národných rozpočtov. A 10 ročie po roku 2010 10 by malo byť podľa môjho názoru 10 ročie, kedy začnú spolupracovať eh, komunitárne rozpočty s komunitárny rozpočet s národnými rozpočtami Avšak čo sa týka národných rozpočtov, tak ich deficity sú už riešené spoločným spôsobom prostredníctvom hospodárskeho vládnutia. A to isté bude potrebné aj pri spúšťaní mechanizmu hospodárskej podpory. Tam budú zapotreby, budú zapotreby rôzne finančné záruky, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii, takže toto budeme musieť vyriešiť. A ja si myslím, že nesmieme zabúdať na to, že celé naše úsilie bude mať zmysel len vtedy, keď sa nám podarí do toho celého procesu a to čo najskôr zaradiť aj všetky národné rozpočty. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Už. Ja keď si prečítam, čo tu bolo prezentované, aj aká bola diskusia, tvrdšia, aj provokujúca a hlavne e, žiada viac. Všeobecný tón tejto diskusie, na ktorý musím reagovať, je taký, že teda tento návrh nie je dostatočný, no, ambiciózny a zároveň, že to nepredstavuje žiadnu e, revíziu perspektívy, ale že to je len nejaký dokument akejsi reflexie a zároveň, že to ani nie je kvantifikácia celkových e, E, ďalších potrieb rok, z rokov 2011 až 2013. Sú tam určité kvantifikácie v kontexte stratégie 2020, to už bolo povedané, ale to je, sa týka len menej ako 40 súčasného rozpočtu, či sa to dá prepojiť na stratégiu 2020. Ale ďalšie obvinenia sú legitimné. Ja súhlasím s tým, že to naozaj nie je taká poriadna revízia perspektívy a prakticky každý z vás vyjadril vysoké politické stanovisko aj poznámky Reimera Bögeho a Helgi Trüppel aj Gorana Ferma. Na to musím reagovať aj politicky, pretože to boli aj politické eh, hlasy. Existuje určitá kvantifikácia toho, čo je potrebné momentálne a ja budem teraz v tejto kvantifikácii obhajovať krok, ten postup krok za krokom, pretože keď chceme dodržať rozpočtové princípy, potrebujeme právny základ, aby sme mohli pridelovať prostriedky. Tak máte Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Napríklad to je jasne indikované a to je vyhlásenie, ktoré bolo navrhnuté pre um, jednoročný postup alebo každoročný postup vstup. Tu sa prostriedky zvyšovali takmer na dvakrát od roku 2000, dvojnásobne od roku 2007. Ďalej, čo sa týka programu ITER alebo schém pre banány a podobne, tu sú určité kvantifikácie, ktoré sú postavené na právnych základoch. To je všetko veľmi prozaické, ale nie je celkom v súlade s požiadavkami parlamentu. O čo tu vlastne ale ide, je predovšetkým je kontext stratégie, alebo mať dobrú stratégiu. V tomto kontexte mám, som, mám taký dojem, že sa tu ocitáme v medzivládnom, medzivládnej zóne. Ale možno, že si to takto nepredstavovali tvorcovia Lisabonskej zmluvy, ale e, taká je realita. Preto našou možnosťou bolo e, neprovokovať príliš a predložiť skôr taký vyvážený dokument, ktorý má len jednu provokujúcu časť a to je otázka vlastných zdrojov. Čiže aj vo vzťahu k tomu, že jednotlivé členské štáty e, sa vyhovárajú, odvolávajú na potrebu e, šetriť a úspor a podobne. A takisto otázka daňovania je veľká téma. Čiže práve ten veľký ekonomický mix vlastne tu musí byť uplatňovaný pri konsolidácii rozpočtov aj európskeho, aj národných rozpočtov. A takisto asi bude potrebná aj, sú tu niektoré kapitoly, ktoré sa týkajú daňovania a toto všetko už dostatočne je provokujúce. Nuž a my nechceme, a to je dôležitá politická poznámka, nechceme do decembra priveľa provokovať, teda do decembrového samitu nechceme provokovať pretože my chceme obhájiť právo komisie predložiť autonómnym spôsobom realistické, ale zároveň ambiciózne návrhy pre to, čo sa bude diať po roku 2013. Keď sa to hneď na začiatku pochová, ešte keď sa to v stave, je to v stave len pred príprav, tak v decembri budeme mať na stole obrovské obmedzenia, ktoré budú politicky realistické, keď budeme chcieť predložiť našu víziu budúceho európskeho rozpočtu. Takže vy ste teraz momentálne na tej druhej strane oproti rade. A teraz dúfajme, že stratégia prepojenia týchto rozpočtov ehm, s tak videná, ako ju vidí parlament, nebude, dostať, nebude veľmi provokovať v decembri. Ja sa obávam, že tomu tak nebude, ale tu ide aj o politické zapojenie parlamentu do tohto rozpočtového postupu. Je to veľmi vítané, že aj parlament hm, sa zúčastní rokovaní alebo vyjednávaní o rozpočte, čo je jasné, ale či sa nám podarí dosiahnuť jasnú deklaráciu k tejto otázke v decembri, o tom dosť pochybujem, pretože je potrebné zabezpečiť realistickú víziu európskeho rozpočtu po roku 2013. To je jednoducho politické eh, odôvodnenie našej opatrnej stratégie pri prezentácii revízie rozpočtu, ktorý vlastne nepredstavuje celkovú kvantifikáciu všetkých nových potrieb a, a hlavne sme nemohli alokovať žiadne nové prostriedky. Taká je jednoducho realita. Nedá sa nám dos- nemôžeme dosiahnuť viac ani pre ITER, pre banány, pre ďalšie výdavky, Palestína a podobne. Ehm, ťažko sa žiada o nástroj flexibility. Jednoducho. A odpoveď bola predovšetkým politická, pre tých, ktorí by chceli ísť do väčšej hĺbky a kde hľadať, ale rozširovať budúce možnosti poskytovania prostriedkov alebo tvorby výdavkov, to bude všetko predstav valíčku, ktorý predložíme na budúci rok. Takže e, preto je tam tá paušálna suma a aj tie vaše obvinenia k tomu, e, k tejto sume na to reagujem, na to, na to je len politická odpoveď, žiadna iná odpoveď na to teda nie je. Ďalej ďalšie konkrétnejšie otázky Salvador Gariga tiež položil jednu z, alebo pol jeden z tých, ktorý požaduje viac než len nejaký dokument, ktorý sa nad čím si zamýšľa ale žiadal o oveľa väčšie zjednodušenie. Avšak nie je iba o tento jeden dokument. My by z... Hovorilo sa tu aj o zjednodušení finančného nariadenia. To isté hovoril aj pán Ellis, ktorý hovoril, že veci nie sú ochotní akceptovať ten byrokratické postupy a veci a výskumníci aj podnikatelia. To sú dve triedy, ktoré sa stiažujú najviac osobitne malé a stredné podniky na jednej strane a na druhej strane veda a výskum. A my na toto musíme reagovať v tom našom, našej viacročnej revízii, pretože sú tu tieto dve skupiny príjemcov prostriedkov. A čo sa týka finančného nariadenia, bolo by dobre, keby bol skôr orientovaný na output a nie na, iba na put. Bolo by treba tu uplatniť eh, otvorenejšiu filozofiu. Samozrejme, že sa musia zabezpečiť, sem zabezpečiť dodržiavanie rozpočtových pravidiel, eh, mm, neposkytovať alebo znižiť eh, paušálne poskytovanie a podobne. Veci treba viacej konkretizovať. A toto všetko sú veci, o ktorých budeme, môžeme diskutovať, akým spôsobom zlikvidovať tie byrokratické postupy. Ale na druhej strane musíme pouvažovať o manažmente na národ, štát, fondov na národnej úrovni, lebo máte pravdu, že e, účtovný dvor sa stále stiažuje, možno, že tohto roku to bude trochu menej, menej kritiky na kohezný fond, ale potrebujeme aj na národnej úrovni určité vyhlásenie o uistení e, čerpania týchto prostriedkov. Takže dá sa nájsť viac o zjednodušení e, týchto pravidiel. E, to bude v vo finančnom nariadení, kde sú presné pravidla, akým spôsobom čerpať prostriedky alebo ako naplánovať čerpanie prostriedkov predtým, než vieme, koľko presne týchto prostriedkov bude potrebné čerpať po roku 2013. Potom ďalšia požiadavka Jamesa Ellisa z hľadiska toho, aký má čo dopad. Nož, vy takisto, keď poznáte rozpočet, um, môžete to vidieť na tzv. globálnom transfere. Volá sa to globálny transfer. Tu máme napríklad opravný rozpočet na tento rok 2010. Ten je čitateľný, čitateľný z hľadiska toho, čo nebolo implementované, napríklad vidiecký rozvoj ale vo všeobecnosti to sú rôzne programy, ktoré e, neprinášajú alebo nemajú, nie sú dostatočne efektívne či výkonné, tak presúvame tie prostriedky inám ale to je tzv. neformálny eh, neformálna dopadová štúdia alebo analýza toho, akým spôsobom sa čerpá rozpočet v prebiehajúcom roku. Ale to, čo ste hovorili, eh, zníženie takmer jednej miliardy eh, v platbách, to bolo v roku 2008 bolo dokonca 5 miliard, takže ktoré sa neboli čerpané prostriedky. Takže došlo už e, k zlepšeniu postupne. Sú tu aj takí, ktorí by chceli celý ten rozpočet e, poprehadzovať pre ďalšie roky. A my trváme na tých programoch, ktoré prebiehajú a boli pripravené na 7 rokov a chceme tieto dofinancovať a toto sa už zlepšuje a malo by to byť v rokoch 2012 až 2013 e, oveľa viditeľnejšie, aj keď máme veľmi obmedzený manevrovací priestor na presúvanie prostriedkov v rámci európskeho rozpočtu. Ešte jedna poznámka k tomu, čo povedal James Ellis. Do akej miery môžeme dosiahnuť viac z hľadiska inovatívnej a konkurencieschopnej Európy? Tak, aby sme zabránili odchodu mozgov. V podstate to bol jasný bod pána Alvara aj ferma, že pretože najschopnejší ľudia odchádzajú z Európy a však sú tu e, limity, do akej miery môžeme rozširovať aj čerpanie verejných prostriedkov. A ja som to skeptický z hľadiska tých cieľov, či dobre využívame európske, alebo prostriedky daní poplatníkov, keď neustále vytvárame nové agentúry a nové úrady. Ehm, pretože my nemáme taký kapitál, taký um, rizikový kapitál. My máme k dispozícii, alebo súkromný kapitál, my máme k dispozícii len um, prostriedky daňových poplatníkov. Um, a my tým pádom sme obmedzovaní a v tom, akým spôsobom môžeme uh, využívať prostriedky, alebo limitovaní sme tým, že musíme neustále vytvárať nové rôzne agentúry a úrady, čím vlastne uh, obmedzujeme si prostriedky na iné veci. Avšak uh, jasne, že môžeme podporiť aj to, čo, o čom hovorila Helga, inovácia a um, podpora zelených technológií z verejných prostriedkov, ale to sa dá robiť aj na mnohých krajinách, ale vždy sú e, obmedzenia z hľadiska toho, koľko z verejných prostriedkov môžete použiť na inováciu a na zvýšenie konkurencie schopnosti. Ja Takisto mám tu privilegium reagovať na, tú, na tie všeobecné pripomienky No tak sa budem teraz ale sústrediť na súdržnosť, e, na koheziu, e, čo bol jasný, jasný bod e, pána Šuriana, Görana, Helgi, Juty. Ja si myslím, že toto je ruská politika par excellence. Nie každý argumentuje v, pozitívne, ale musíme to, musíme to chrániť. Sú určití e, lepšie lepšie alebo schopnejší príjemcové našich prostriedkov a sú menej schopní. Medzi nimi je medzera a my sa snažíme túto medzeru znižovať. E, to je ten hlavný argument. A keď porovnáte dokument z roku 2009 a revíziu rozpočtu, je tam jasný rozdiel. Rozpočet roku 2009 bol typickým rozpočtom, ktorý predstavoval redistribúciu filozofie koheznej politiky, povedzme napríklad e, takú východnú Európu. Avšak revízia rozpočtu je taká, že reaguje na viaceré potreby prostredníctvom koheznej politiky, čiže nielen redistribuje prostriedky, ale určitým spôsobom E, vytvára taký spôsob eh, čerpania prostriedkov alebo využitia prostriedkov, že sa tvoria aglomerácie alebo určité prostriedky sa zgrupujú dokopy tak ako sa snažil k tomu pristúpiť aj komisár Hahn, e, riešia sa problémy veľkého charakteru, ako napríklad e, vývoj východné Nemecko alebo e, Španielsko a podobne. Tu je jasná voľba. Keď chcete šetriť, tak môžeme sa ísť pozrieť na, čo ja viem, strednú východnú Európu, môžeme ísť šetriť tam, odkiaľ pochádzam ja, z Lub- Ljubljany, cez Lublinu. Nuž, to je politika a to, čo neprináša prostriedky či výsledky, je naozaj um, rozvoj vidieka. Tam došlo k veľkým ako nečerpaniam, respektíve úsporám. A asi E, bolo to veľmi, veľmi sa nám to teda hodí pri e, zabezpečení prostriedkov, ktoré nám chýbajú do programu ITER, ale v podstate to je taká dopadová štúdia, ktorú je možné vidieť voľným okom, kde sa teda môž, kde sa dajú nájsť ešte ďalšie prostriedky, ktoré neboli vyčerpané. Utah Hawk e, hovorí, že je potrebné zabezpečiť meso do kostry toho rozpočtu. A my súhlasíme s tým, že je potrebné zabezpečiť rozvojový a investičné partnerstvo medzi členskými štátmi. K tomu by malo dôjsť veľmi, alebo čoskoro, dnes o tom diskutujeme a malo by to byť viditeľné, alebo sa to stať viditeľným v najbližších dňoch, dokonca ani nie týždňoch. Avšak um, filozofia ktorá za tým stojí, je v podstate integrovaní viacerých kohezných nástrojov do tzv. jedného strategického rámca, ktorý bude riešiť územný rozmer súdržnosti. Sú tam rôzne nástroje, ktoré budú spadať pod jednu strechu. Ten tzv. jeden nástroj No, tu sú viaceré e, kategórie takýchto nástrojov. Niektoré sa týkajú polnospodárskej politiky, ale je to jasný pokus zabezpečiť to, čo má e, územný rozmer, aby to bolo všetko zintegrované pod jednu strechu, kde možno bude lepšie zabezpečiť viditeľné výsledky politiky súdržnosti alebo z fondu. Ale musím otvorene povedať, že čo je ešte dôležitejšie je pre výbor rozpočtový je um, otázky spolufinancovania, pretože e, keď to potom je rok 2009 a na pred um, zálohové platby máme teraz tú dilemu e, spolufinancovania, aby sme zabezpečili tú koheznú politiku s realitou. Teda otázka spolufinancovania je veľkým problémom e, na regionálnej a okresnej úrovni. A, a tu isté platí aj pre koheziu, to, pretože ten viacnočný rámec prišiel spolu s koheziou. Reimer Böge správne povedal, že čo je nebezpečenstvom na tom 5 plus 5 je, že zmrazí sa súčasná klíma šetrenia. A ja sa naozaj obávam, že keď budeme e, že keď teraz chceme plánovať niečo, čo bude za 10 rokov, ale v podstate to skutočné šetrenie na národnej úrovni ešte vlastne sa preukáže na rok 2000, v roku 2011. Plánovalo sa to v roku 2010, ale tie úspory sa preukážu v roku 2011 a tam naozaj bude frustrovaná verejnosť potom, čiže potom budeme v politicky eh, silnejšej situácii než teraz. Čiže musím, že Čiže nechceme zmraziť tú šetriacú Európu, aby to takto bolo do nekonečna na ďalšie roky. My by sme chceli zabezpečiť eh, finančný eh, mier či slobodu pre Európu tak aby sme prekonali ten boj o prostriedky a o peniaze, ktoré rozpolčujú Európu. Čiže na jednej strane máme e, tú potrebu šetrenia a zároveň chceme zabezpečiť slobodu a mier pre Európu, aby sme sa mohli sústrediť na tie veľké výzvy, tie, tie makrovýzvy, ktoré, na ktoré musíme reagovať. A k tým sa dostávam k záverečnej poznámke. Európske rozpočty eh, sa neznižujú, naopak keby sme e, nemali ročný rozpočet 2011, naozaj došlo k znavýšeniu, pretože je to viac ako v podstate, bude to napokon viac ako to bolo v 2010, ale dúfajme, že sa nám nebudeme musieť e, byť e, odolávať tomu, že budeme mať znížený rozpočet. Ale aj keď vezmeme do úvahy stanovisko rady, tak e, máme určité možnosti alebo určitý potenciál pre rok 2011 napriek tomu šetreniu. Záväzky by mali byť na úrovni asi 1,13-14 HDP 2011. To je realistické a platby zhruba tesne nad 1%, ale ja tu nejdem teraz prejudikovať výsledky rokovaní ale aj zo súčasnej klímy môžeme očakávať eh, veľmi skromné navýšenie v roku 2011, ak teda dojde k dohode o rozpočte na 2011. Ale určite potrebujeme novú legitimizáciu rozpočtu. Tuto je práve poznámka alebo pripomienka Alena Lamasura. Musíme dokázať, že akým spôsobom sa táto každé jedno euro, ktoré sa použije na, na komunitárnej úrovni alebo z Európy príde, ako sa to prejavuje na národnej úrovni. To znamená, že musíme reagovať na spoločné výzvy, ktoré sú za hranicou kapacity alebo schopnosti um, riešiť samotným členským štátom. To sú napríklad um, dôsledky rôznych katastrof, to je veľký problém na našom kontinente v poslednej dobe a znamená to zároveň aj vyhodnotenie nákladov, koľko by stálo, keby sme mali non-Europe alebo less Europe, teda menej e, Európy. To by bolo treba tiež e, vypočítať. E, možno by ste mohli vytvoriť nejaký tým v Európskom parlamente, ktorý by vypočítal, koľko by stálo, keby sme mali non-Europe Takže aby sme mali takéto porovnanie, porovnanie že koľko bude to stať. Vidím kolegov z Európskej komisie, ktorí sú skeptickí, ale vidím, vidím už e, reč tela mojho, ľudí, ľudí z môjho DG, ale to musí byť nejaký skutočný dokument, to nemôže byť nejaký rýchly dokument, ale ako um, podklad pre rokovania po roku 2013 musíme vypočítať aj toho, koľko stojí tá západná alternatíva. Že nebudeme reagovať na žiadne výzvy a necháme to tak, koľko nás to potom bude stať. Takže toto by boli moje pripomienky alebo moje komentáre. Jednoducho musíme sa musieť jedného dňa rozhodnúť. Teraz máme zoznam, neutrálny zoznam, ale keď budeme sa musieť dohodnúť o budúcnosti, jednoducho jedného dňa sa budeme musieť rozhodnúť. Monsieur le Président, euh, je retiens comme conclusion politique générale. Ďakujem pekne, vážny pán komisár. Myslím, že sme sa poučili dve a hlavné veci dnes dopoludňa poprvé. Ak sa nemýlim, na komisii okrem 23 e, eh, oficiálnych jazykov je ešte jeden 24. jazyk a to je reč tela. Možno by sme potrebovali tlmočníkov, aby nám preložili tento jazyk, aby sme mu lepšie rozumeli. A zdá sa, že máte akýsi konzervatívny prístup v tejto veci. Neviem, ako presne budeme na to reagovať. Myslím však, že sa všetci zhodneme v tom, že ak schválime alebo ak príjmeme filozofiu slaného predsedu vlády e, Izraeliho, ktorý tvrdil, že je konzervatívcom, keď e, veci fungujú a keď e, nie fungujú, tak nie je. No neviem, či to celkom bude fungovať v prípade európskeho rozpočtu, ale som si istý, že ak budeme skutočne spolupracovať, tak to bude dobre fungovať. Ja vám chcem poďakovať. Ja teraz musím na chvíľku odísť a odovzdám predsednícku stoličku prvému podpredsedovi nášho výboru. Ja, liebe Kollegen, uh, wir haben noch einiges zu tun. Milí kolegovia, máme pred sebou dosť veľa práce, tak budeme hneď pokračovať. Teraz musíme hovoriť o opravnom rozpočte číslo 10. Som si istá, že kolegovia Rámer Böge a Laszlo Žurian tiež chcú a budú hovoriť o opravnom rozpočte číslo 10. A tiež e, o návrhu opravného rozpočtu číslo 9. Chcela by som teraz požiadať Lasla, aby nás uviedol do problematiky. Myslím, že môžeme tieto dva body spojiť a rokovať o nich spoločne. Nemusíme postupovať osobitne v každom jednom tomto bode. Nech sa páči, Laslo. Áno, môže byť veľmi stručný podporujem opravný rozpočet eh, číslo 9 eh, v jeho súčasnej podobe. A opravný rozpočet číslo 10? Pýta sa pani predsednička. Nuž, o tomto ešte budeme musieť eh, trošku diskutovať, ale ja by som rád požiadal výbor, aby ho podporil tým začnem od konca, ale mám predsa len tri podmienky. Poprvé, mali by sme vyzvať komisiu, aby hľadala nejaké iné riešenia, ako rušiť rozpočtové položky, ako sa to robí v tomto opravnom rozpočte číslo 10 a ako je to napokon aj vo zvyku. Moja druhá podmienka je, že tento opravný rozpočet číslo 10 sa nesmie posudzovať samostatne. Musíme eh, zobrať do úvahy aj presun číslo 53, ak sa nemýlim. Je to všeobecný presun v súlade s týmito všeobecnými presunmi môžeme tiež získať prehľad o návrhu komisie, pardon, návrhu rady, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011. Mám teraz na mysli okruh 1b, pretože vo všeobecných presunoch komisia navyšuje tento okruh e, sumou viac ako 1 miliarda a tým jasne dokazuje, že tie kritické pripomienky tohto výboru a vášho spravodajcu spred roka boli skutočne ocenené, pretože členské štáty teraz e, už zaznamenali pokrok a je tu obrovský tlak, aby sa napravil ten mm, rozdiel medzi záväzkami a platbami. Teda táto jedna miliarda predstavuje presun a je to akýsi kompliment eh, na našu adresu. Zároveň rada navrhuje, aby sa znížil návrh komisie v okruhu 1b v rozpočte na budúci rok. Teda aj tu môžem vyhlásiť, aby sme jasne uviedli, že toto sa zmení do roka. Ale teraz nehovoríme o rozpočte na rok 2011, len som to chcel spomenúť, pretože to súvisí s problematikou, ktorú teraz preberáme. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je červcový harmonogram. Nežiadam, aby schôdza prebehla s otvorenými dverami, Ide o načasovanie schôdze, je to taká, taká si technická pripomienka a síce povedzme, že sa nedosiahne dohoda s radou v otázke budúcoročného rozpočtu, potom Európska únia musí žiť s touto jednou dvanáctinou počas niekoľkých mesiacov. Ja sa nemyslíme, že to bude proces, ktorý bude trvať celý rok, ale predsa len niekoľko mesiacov to môže trvať. A po opravnom rozpočte číslo 10 tá úroveň platieb sa zníži o 1 miliardu. Čiže včera s vašou láskovou podporou som v trialógu uviedol, že spravodajca je ochotný podporiť opravdu rozpočet číslo 10, ale až po dohode. To znamená, že som žiadal o takúto podmienečnú podporu tohto výboru, aby sme si zaistili svoju pozíciu. Isté, že pevne veríme, že dosiahneme dohodu v novembri, v decembri alebo kedykoľvek. Ale dúfam, že ešte pred 1. januárom by bolo veľmi pekné, keby sme napríklad e, dosiahli dohodu na tej poslednej schôdzi v Štrasburgu ešte v tomto roku. Ale ide tu predovšetkým no, o ten opravný rozpočet číslo 10. E, okrem týchto vodov, ktoré som spomenul, ďakujem pekne. Môžeme e, zároveň i hneď o 15. hodine, keď bude schôdza s zatvorenými dverami, e, sa tomuto venovať trochu podrobnejšie. Na druhej strane však musíme už teraz si uvedomiť, že nemusíme príjmať žiadne rozhodnutia. A zároveň toto hlasovanie je naplánované už na 1. decembra v našom výbore a Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť aby cvetkami svetkami dohody na rade tak, aby e, to pekne nadvezovalo tak, aby sme najskôr doceli dohodu s radou a potom ten opravný rozpočet číslo 10, Joran Ferm. Nuž, ale ak budeme diskutovať po obede, tak je to pre mňa priateľné, ja súhlasím. E, chce k tomuto prosím ešte niekto niečo povedať? Nie. Takže k deviatke tu tiež nemáme žiadne pripomienky ani výhrady. Keďže spravodajca je za, tak to príjmame v takejto podobe. Ďalej prejdeme k programovému bodu číslo 8. A tu by sme mali mobilizovať Fond Solidarity. Fond Solidarity e, je parketov Reimera Bögeho, tak mu dávam hneď slovo. Ďakujem pekne, ja budem tiež stručný. Ide tu o využitie Fondu Solidarity, ide tu konkrétne o katastrofu, ku ktorej došlo v Portugalsku, najmä konkrétne v Madrede v roku 2010, začiatkom tohto roka, a taktiež ide o ničivé škody búrky Cynthia na Atlantickom pobreží Francúzska tiež vo februári 2010. Portugalské orgány odhadli e, celkové škady na 1,08 miliardy eur a tým e, táto suma predstavuje 0,68 hrubého národného dôchodku Portugalska a tým pádom e, to prekračuje pravú hodnotu 0,6 HND. A to v súlade s nariadením o mobilizácii Fondu Solidarity a takto spadá pod tú hlavnú časť pôsobnosti nariadenia. Pokiaľ ide o Francúzsko, e, tam sa škoda odhaduje na 1,4 miliardy eur zhruba. To je približne pod hranicou tej bežnej prahovej hodnoty a preto komisia na základe francúzskej požiadavky uplatňuje kritérium mimoriadnej katastrofy a to v súlade s článkom 2 odsek 2 a preto podľa tohto kritéria môže región výnimočne využiť pomoc fondu, ak bol postihnutý výnimočnou katastrofou, e, najmä prírodnou katastrofou a má to príslušné závažné dopady na životné podmienky obyvateľstva a tiež na hospodárskú stabilitu regiónu. Teda pokiaľ ide o samotný návrh, 31,25 milióna pre Portugalsko a 35,6 približne pre Francúzsko. Celkovo je to 66,8 milióna eur približne a tieto by sme potom mali odhlasovať eh, tak, aby pozmevacie návrhy, ktoré sú naplánované 12. novembra o 12. hodine, potom sa bude hlasovať v decembri v pléne. Rád by som ešte pripomenul, že v tejto súvislosti e, sa to bude prejednávať aj v zopravne rozpočtom číslo 9. A financovanie z prostriedkov zo plánu obnovy, najmä v oblasti obnoviteľných energií, predstavuje predsa len problém. A komisia si musí uvedomiť, že na konci tohto postupu tie prostriedky, tak ako ich vyrokujeme e, v veľmi ťažkom procese v pláne obnovy, aby skutočne išli do týchto oblastí, aby tam tekli, aby sa využili a komisia by nás mala informovať e, včas o tom, či tomu tak bolo. Inak e, tu odporúčam kolegom, aby hlasovali za tento presun. Ďakujem pekne. Ešte informácia pre kolegov. došlo totiž to ku chybičke, pretože lehota na pozmeňujúce návrhy je 10. november o 12. hodine, teda už zajtra na obed uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Toľko teda, aby som opravila slova Reimera. Teraz sa prihlásilo slovo Miguel Portaš. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som eh, len chcel mm, predniesť veľmi krátku poznámku, ak dovolíte. Isté, že som za mobilizáciu týchto peňazí, ale rád by som teraz trošku nahlas popremýšľal a spomenul, že záplavy v Madejre eh, sa skutočnili vo februári, to znamená, že uplynulo 8 mesiacov. Nehovoríme tu o príliš veľkej sume, 31 miliónov eur pre škody, ktoré sa odhadujú na 1,8 miliardy. Teda nie je to nejaká eh, extrémne vysoká európska podpora a okrem toho tieto peniaze prichádzajú neskoro. A skutočne si myslím, že musíme zapracovať eh, väčšiu flexibilitu do tohto fondu pretože zima sa blíži v Madejre, isté, že aj inde v Európe a ešte stále sú tu regióny a krajiny, ktoré sa ocitajú v problémoch, v ťažkostiach a aj v Madejre sú ešte stále problémy. Eh, mnoho rodín sa ešte um, nespamätalo celkom sa to katastrofy, ešte nemajú opravené domy, ešte stále nie sú posilnené všetky korytá riek. Musíme urobiť všetko, že v našich silách, aby sme predišli takéto podobné katastrofe v budúcnosti. Fond Solidarity ďalej je potrebné, aby bol flexibilnejší z hľadiska rýchlosti reakcie, najmä v týchto časoch úspor, keď robíme všetko, aby sme e, míňali čo najmenej. Barbara Matera, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som len chcela uviesť, že v apríli sa mala delegácia skupiny EPP odobrala na cestu do Madejry, navštívili tú oblasť, ktorá bola najviac posinutá týmito záplavami. Ja som bola na tejto delegácii pán Gariga, pani Karvali, pán Fernández. Prijala nás regionálna vláda. Strávili sme dva veľmi nabité dni v tejto oblasti. Stretávali sme sa s ľuďmi, eh, organizovali sme tlačové konferencie a snažili sme sa pochopiť, eh, ako aj parlament, aj výbor môžu zareagovať na takúto katastrofu, ktorá tak postihla e, túto časť sveta. Boli to domy, ktoré, ktorým boli strechy strhnuté, boli tam e, rozbité auta, ktoré boli opustené uprostred ulic, e, všade bolo mm, veľa blata. Vláda sa snažila čo najskôr vyčistiť všetky tieto posunuté miesta. A apríl v Lisabone E, z pravidla aj začiatkom leta. Je dôležité, aby sme sledovali e, ďalší vývoj po takejto katastrofe, podobne ako v Aquile v Taliansku. Tam sme tiež zmobilizovali peniaze, aj keď e, o mnoho rýchlejšie ako tu. Dúfam, že aj v tomto prípade zmobilizujeme tieto peniaze, ktoré sú potrebné. Ďakujem pekne pre Portugalsko. Myslím, že neustále sa potýkame s problémom, ktorý sa týka predovšetkým tohto fondu Solidarity a síce, že úplne nie je taká dlhá doba medzi tou udalosťou, ktorá e, spôsobila takéto škody a našou reakciou, našim vyčlenením peňazí, uvoľnením peňazí. Ten e, časový úsek je jednoducho príliš dlhý. Neviem, ako by sme to mohli nejako urýchliť. Možno komisia by sa nad tým mohla zamyslieť, e, aké administratívne kroky boli potrebné na to, aby sa toto obdobie skrátilo. Isté, že viem veľmi dobre, že členské štáty najskôr vyhodnocujú škody, ku ktorým došlo a potom musia požiadať o takéto peniaze. Aj to predsa len trvá istú dobu. Ale naozaj od januára, februára, keď došlo k vzniku tejto škody, e, do novembra je jednoducho príliš dlhá doba. Salvador? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aby sme boli spravodliví, e, musíme povedať, že už sme znížili to časové oneskorenie dosť výrazne. Možno si spomínate na e, hroznú situáciu slovenských orgánov, ktoré sa ocitli e, v dôsledku záplav. Museli sme čakať 18 e, mesiacov od oficiálnej žiadosti Slovenska, až kým sa uvoľnila pomoc. Teraz tu hovoríme o záplavách, ktorým došlo v februári a máme teraz november. možno už sme úplne na hranici toho dobia, kedy by vlastne miestne orgány vôbec čakali nejakú finančnú pomoc, ale mm, sú eh, rôzne prechodné eh, administratívne úrovne, cez ktoré tieto veci musia prejsť a tak to trvá istú dobu, ale eh, to, ten najkrajší úsek zabrala vlastne Európska únia, aby sme boli schopní zmobilizovať tento nástroj veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo sme sa dohodli, že ho podporíme. Európska komisia vieme, že sa snaží tiež e, tieto procesy čo najskôr urýchliť. Teda problém ešte stále je to prepojenie medzi národnou administratívou a úrovňou európskej inštitúcií. Pokiaľ ide o vyhodnocovanie škôd a výber cieľov, ktoré sa budú financovať z takéhoto fondu. Toto podľa mňa bude problémom aj v budúcnosti. Ale myslím, že že je úspechom už len to, že sa nám to podarilo vyriešiť za kratšie obdobie ako rok. E, ďakujem pekne, hovorí pán Fernández. Nuž, e, tieto postupy a všetky postupy takéhoto druhu, ktoré sú prepojené e, na takéto katastrofy, je potrebné vylepšiť, urýchliť mobilizáciu peniazy čo najviac, ale v autonómnom regióne Madeira práce začali okamžite. Musím skutočne oceniť eh, tú rýchlosť regionálnej vlády, s ktorou eh, bola schopná uskutočniť tie prvé nevyhnutné práce. Ešte stále čakajú na peniaze z Európskej únie a taktiež zo strany portugalskej vlády, ktorým sa zaviazala. Dobre teda, takže zajtra je lehota na pozmeňovacie návrhy k tomuto nášmu rozhodnutiu. Potom 18. novembra budeme hlasovať a v decembri e, v pléne sa to bude hlasovať. E, to znamená, že možno ešte pred 31. decembrom, pred koncom roka, by tie peniaze mohli skutočne aj e, prejsť do Portugalska. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe, respektíve k bodom. Pokiaľ ide o mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tu máme dva body. Nemusíme síce o nich teraz rozhodovať, ale musíme o nich diskutovať. Nech sa páči, Barbara má slovo k bodu číslo 9 a k bodu číslo 10. Ďakujem pekne. Parla tu požiadavka mobilizovať fond na prispôsobenie sa globalizácie zo strany Nemecka a Slovinsko. Pokiaľ ide o Nemecko, tí chcú podporu e, pre 1181 pracovníkov e, firmy Ford z, e, v Badensku-Württembersku. Oni vytvárali techniku pre rôzne tlakové zariadenia e, chcú pomôcť vo výške 838 miliónov a ďalej e, Slovinsko žiada o 558 miliónov. Je to firma Mora, ktorá e, pracuje v textilnom odvetví. Oni žiadajú o 2,2 milióna eur zhruba. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, lehota je 12. november a hlasovanie vo výbore prebehne 18. Ak dovolíte, k tomu hlasovaniu, e, ktoré prebehnú neskôr, pokiaľ ide o 6 požiadaviek na mobilizáciu e, Fondu Solidarity z Holandska. Už sme hovorili o tom pred dvoma týždňami a Chceli sme pôvodne hlasovať neskôr, ale pán Alvaro a pán Haugland pán Haglund predložili pozmeňovací návrh, ktorým chcú získať reakcie a informácie o tom, ako sa tieto fondy využívajú. Nemali by sme zabúdať na to, že tento fond je určený práve na pomoc pracovníkom, tak aby sa mohli vrátiť do, na pracovný trh, aby získali dlhšie pracovné zmluvy. Ja som rozhodne za tento pozmievací návrh, ale rada by som pripomenula kolegom, ktorí možno budú predkladať pozmievací návrhy, že ide tu o to, že um, návrhy revidovať tento fond už sú zakomponované v správe pána Portaša o financovaní a fungovaní fondu na prispôsobenie sa globalizácii. My teraz čakáme na to, že komisia, keď bude revidovať pravidlá pre uplatňovanie tohto fondu, to prebehne budúci rok, uvidíme, či komisia zohľadní návrhy eh, našich kolegov alebo nie. Ja, vielen dank. Uh... Ďakujem pekne, pani Wertmann. Dankeschön. Ďakujem. Ja by som sa ráda vyjadrila k situácii v Heidelbergu podľa mňa táto firma e, prosperovala dokonca aj na medzinárodnej úrovni. Ja by som si dokonca dovolila tvrdiť, že e, bola to akási perla nemeckého technického odvetvia. E, veľmi dobre sa im darilo mnoho rokov. Na moje veľké udivenie žiadajú teraz o pomoc. Keď som sa pozrela na čísla, som bola skutočne veľmi prekvapená výsledok e, v roku 2005-2006 presahoval 229 miliónov, v rokoch 2006 až 2007 mali 300 miliónov, ďalej 2007 až 2008 199 miliónov, 2008 až 2009 347 miliónov a e, ďalej 186 miliónov E, teda postupne sa táto firma e, dostala do straty, ale teraz existuje správa, ktorá hovorí o tom, že sa postupne táto firma spametáva. Musíme sa pozrieť taktiež na informácie v tlači, e, ktoré sú o tejto firme. V roku 2006 táto firma napríklad otvorila pobočku v Šanghaji, respektíve závod v Šanghaji, ktorý, na ktorom sa bude podielať na týchto trhoch. E, už v roku 2006 e, to bola tretia najvä, tretí najväčší trh pre toto odvetvie na svete. Predpokladám, že táto žiadosť e, isté, že um, musí splniť všetky pravidlá a aby tiež dostali tieto peniaze, ktoré žiadajú. Ja sa ale pýtam, aj keď ešte stále sme v rozmachu Nemecko je krajina s vysokými mzdami. E, chceme tu mm, pomôcť e, viac ako tisícom pracovníkov. Isté, že zo hospodárskeho hľadiska e, je to dôležité. Ale podľa mňa na inom trhu, napríklad na trhu v Ázii, je to krajina, kde sú nízke mzdy a tam by sme vytvárali pracovné miesta. Ja ako Rakúšanka už vidíme články v nemeckých bulvárnych novinách alebo aj, v, ne, alebo aj v rakúskych, e, že sa takto mrhajú peniaze európske daných poplatníkov, aby sa vytvárali nové pracovné miesta v Ázii. Musíme si položiť otázku, či by sme nemali ešte raz predsa len preveriť, či na, na, naozaj je to nevyhnutné v takomto prípade e, na jednej strane nížiť počt, znižovať počty zamestnancov v Nemecku a na druhej strane podporovať um, túto firmu a na druhej strane vytvára nové pracovné miesta. V Ázii e, je tu veľká nezrovnalosť. E, myslím, že predsa len by sme mali o tom diskutovať, e, zamyslieť sa nad nevyhnutnosťou takejto pomoci a potom prijať potrebné opatrenia a obmedzenia, pretože aj americká firma, ktorá má sídlo v Rakúsku, tiež ma zaujíma, to veľmi skúmam podrobne ich vývoj. Na jednej strane by sme chceli reakciu aj zo strany komisie, ale aj z našej strany to musíme preskúmať. Ja som tieto informácie zhromaždila v priebehu jedného večera. Teda netrvalo to veľmi dlho, len som to chcela spomenúť, aby sme o tomto diskutovali s kolegami. Ďakujeme pekne, pani Wertmann. E, pokiaľ ide o e, túto tlačiareň v Heidelbergu ja mám trošku osobný vzťah, e, nie teda priamo, ale je to predsa len blízke môjmu srdcu, pretože môj región, e, keď sa kedy si uchádzal o sídlo tejto firmy. U nás e, viete, že u nás je vysoká nezamestnanosť, veľmi nás to trápi, pretože oceľ a uhlie v tomto regióne samozrejme sa prestali podielať na hospodárstve, ale potom sa heidelberské tlačiarne rozhodli, že nepôjdu do cieľového regiónu 2, ale jeden vybrali si e, jednu zo spolkových krajín bývalého východného Nemecka, aby mohli získať väčšiu finančnú podporu z Európskej únie. To už je pred 6 alebo 7 rokmi. Ja to len spomínam pre informáciu Ale tieto peniaze nejdú tým firmám, ktoré prepúšťajú, ale tí pracovníci, ktorí prichádzajú o prácu v dôsledku takéhoto opatrenia a získavajú túto finančnú podporu, im my pomáhame, tak aby sa dostali späť na pracovný trh. aby si zlepšovali svoju kvalifikáciu a tak ďalej, ale som si istá, že Barbara sa k tomuto ešte podrobnejšie vyjadri. Mám teraz na zozname Lasla Suriana a Miguela Portaša. Laslo. Yeah. Yes, I exactly want... No, chcem povedať to, čo ste povedali aj vy, pani predsednička. Mali by sme dávať pozor, aby peniaze, ktoré dávame a tým, ktorí sa uchádzajú o takúto podporu, aby neišli do firiem, do podnikov. Avšak myslím si, že je veľmi zaujímavé hovoriť o tomto chvíľu. Ak si vezmeme iný príklad, napríklad vo fonde Solidarity, kde sme zistili, že tam boli osoby zodpovedné za takú katastrofu, tak potom tie peniaze by sa mali vrátiť do Európskej komisie. A k budúcnosti, keď budeme pripravovať budúcnosť globalizačného fondu, tak by sme mali tieto body takisto zapracovať do takýchto štúdií, pretože ak takéto voľné rozhodnutie, voľné rozhodnutie firiem, ktoré sa rozhodnú, že pôjdu do, ísť do iného regiónu, kde budú mať lepšiu podporu, kde budú nižšie platy, kde sa takéto firmy presťahujú iba preto, aby mali väčší profit, tak nie je celkom isté alebo jasné, že Európska únia by mala na tomto participovať. Vo všeobecnosti Treba povedať, že vysporiadať sa s nezamestnanosťou to je úloha členských štátov, ale sú určité prípady, kedy Európska únia to určitým spôsobom rieši. A takisto mali by sme vytvoriť lepší obraz o našej Európskej únii. A toto je vlastne príčina, prečo máme tento fond globalizácie. Ale ak aktívne participujú na nejaké problematické situácie, tak si myslím, že by sme mali eh, sa podeliť a nie to celé zaťahnuť sami. Takéto debaty by mohli iniciovať budúci rozvoj. A preto si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, že sa to tu spomenulo. Ďakujem. Miguel, nech sa páči. Áno, iba krátka pripomienka, pani predsednička, pokiaľ ide o túto dilemu ktorú naša kolegyňa spomenula. Či je to v každom prípade niečo, na čím by sme sa mali zamyslieť. Juta má pravdu, keď hovorí, že fond má podporovať zamestnancov, ktorí boli prepustení a nie firmu, ktorá ich prepustila. Takže toto je správny návrh. V tom nie je žiadny problém. Avšak ako to vyzerá v reáli? Situácia, kedy takto nadnárodná spoločnosť sa presťahuje z jedného miesta na druhé a začne vytvárať pracovné miesta na tom druhom mieste, už sa to stalo v minulosti, aj za minulých období nášho parlamentu, napríklad sa presťahovali z Írska a otvorili pobočku v Polsku, kde dostali príspevok z polskej vlády. Nie je to prvýkrát, čo sa niečo také stalo. Myslím si, že tento fond nerieši takýto problém. A súhlasím s pánom Šurianom, keď hovorí, že to, čo v podstate potrebujeme, je nejaký iný nástroj alebo opatrenie, ktoré by regulovalo a garantovalo, že Európa bude kompenzovaná a že fondy sa vrátia naspäť, ak zistíme, že to, čo sa na konkrétnom mieste deje, je v podstate e, financovanie prepušťania ľudí. A to je situácia, ktorá sa udiala, čiže musíme sa na to pozrieť. Ďakujem, pani Vertman. Ja som chcela ešte dva body objasniť. Môj postoj k globalizačnému fondu samozrejme podporujú sa zamestnanci a takéto prídavky sú e, pozitívne. Ale v tomto konkrétnom prípade, kde to je úplne také zrejme, kde tie peniaze dostane pod, podnik a prepustí ľudí s tým, že ten podnik vie, že ľudia dostanú peniaze z európskych fondov, ale potom oni otvoria pobočku niekde iné, tak to je, to je dosť nebezpečný postup a presne o toto mi ide. Musíme sa tu zamyslieť nad tým, aby sme rozpracovali nejaký prostriedok a nejaké limitácie, aby sme zistili, že takéto situácie sa v budúcnosti nebudú opakovať. Lebo vidíte, že toto sa teraz začína rozmáhať. Úplne ne... Vlastne takéto podniky prenášajú tú zodpovednosť na Európsku úniu, však myslím si, že v takomto zmysle všetci budeme súhlasiť. Ja súhlasím, ja tomu rozumiem, hovorí pani predsednička. Nebudeme teraz o tom diskutovať, pretože ak e, budeme hovoriť, že takto to ďalej nemôže byť, že musíme niečo urobiť, tak v podstate sa dostaneme k situácii, e, ktorú sme mali pred 20 rokmi, e, a to bolo plánované hospodárstvo. Museli by sme potom nútiť podniky určite personál, urobiť robiť plánovanie v oblasti personalistiky a to je dosť ťažké. Ja to dokážem pochopiť, ale je to skutočne náročné. Alexander, máte slovo? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o tieto tlačiarne v Heidelbergu, tak to ukázalo problémy, ktoré globalizácia prináša. Táto tlačiareň by bez prepustenia týchto ľudí um, iš, skrachovala. Dva, d, 200 ľudí tu bolo prepustených a tieto číselné údaje sú presné, ale to nie je dôvod, ktorá firma prežije alebo nie. Utah Hawk to chápe správne, pretože ak by sme postupovali iným spôsobom, hovorili by sme to o plánovom hospodárstve. Ale ešte prípad Nokia, o ktorom sme tu takisto hovorili, kde išlo takisto presídlenie z Bochumu na, do Rumunska, Čiže musíme pozerať na to, aby tie kritériá, ktoré sa aplikujú v globalizačnom fonde, aby jasnejšie, alebo aby sa jasnejšie vykladali. Čiže otázka v tomto prípade heidelberských tlačiarní, kde ide o prepušťanie ľudia, to si nemyslím, že to súvisí s globalizáciou, to je to malo interné dôvody tejto firmy, tak na to máme sociálny fond. To by teoreticky bol ten prostriedok, ktorý sa mal využiť, keď už hovoríme o transferoch peňazí z sociálneho fondu, aby sa to vrátilo do globalizačného fondu, tak to je v podstate len kozmetické riešenie, čo by sa mohlo urobiť. Čiže v samej podstate musíme sa zamyslieť nad tým, na základe akých kritérií sa z globalizačného fondu peniaze vyplácajú a potom, keď je tu iný fond, ktorý by mal byť zodpovedný a podľa tej mojej analýzy, ako som si to ja vysvetlil, tak by to bol konkrétne tento sociálny fond. Prečo sme vlastne išli cez globalizačný fond, konkrétne v tomto prípade heidelberských tlačiarní. Čiže tam mal byť vlastne sociálny fond, ktorý mal financovať takúto situáciu. Ďakujem za príspevok, hovorí pani Hágová. Členské štáty pochopili, že globalizačného fondu dostanú peniaze, takže to je všetko. To je celé vysvetlenie. Pán Bokroš. Ďakujem pekne. Stále sa vraciame k tomu istému, keď hovoríme o špecifických návrhoch ohľadne využívania globalizačného fondu na prispôsobenia sa globalizácii. A som rád, že tu kolegovia a kolegyne začali chápať, že toto je prostriedok a nástroj, ktorý e, narúša situáciu na trhu. Juta, ja nesúhlasím s tebou, keď pri všetkom respekte, keď rozlišuješ medzi skutočnosťou, že podpora ide do podniku, alebo teda, či, pod, či idú peniaze podniku alebo ľuďom, pretože trhová ekonomika funguje takým spôsobom, že manažéri predvídajú pomoc ze strany Európskej únie, predovšetkým v tých prípadoch, keď má byť prepustených veľký, veľké množstvo zamestnancov. Čiže nepriamo to vlastne pomáha, uh, pomáha takýmto podnikom. Laslo takisto spomenul veľmi dôležitý bod. Hovoril o tom, že je nemožné vedieť presne, či existencia tohto fondu skutočne spustila takúto reakciu alebo takéto chovanie sa týchto podnikov. môže to mať viaceré podmienky, viaceré dôvody. V budúcnosti tak či tak budú podniky, ktoré to budú využívať a zneužívať pre svoj vlastný prospech. A preto by som chcel povedať, že celá táto záležitosť e, je e, narúšajúca trh. Čiže čím skôr zrušíme e, globalizačný fond na prispôsobenie sa globalizácii, tým lepšie pre budúcnosť. A to je to, čo vlastne potrebujeme a chceme sa vyhnúť tomu, že by Európska únia sa dostala k plánovanému hospodárstvu. Ďakujem. Salvador, máte slovo? So všetkým, pri všetkom rešpekte ku kolegovi Bokrošovi myslím si, že jedna z hlavných charakteristík globalizačného fondu je tá, že nenarúša hospodárskú súťaž. Je to jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii, aby peniaze išli zamestnancom. Problém, ktorý tento fond má, e, pochádza z toho, že pochádza z predchádzajúceho finančného výhľadu, keď sa tento stanovil. Tento fond ako taký bol vytvorený ako odpoveď formy ad hoc na situáciu Európskej únie, v ktorej zamestnanci v niektorých podnikoch a firmách boli postihnutý novým fenoménom globalizácie. A kvôli ekonomickej a hospodárskej kríze bol tento fond rozšírený, pokiaľ ide o záber alebo pole pôsobnosti a všetky firmy, ktoré boli ohrozené, alebo ktoré by mohli byť ohrozené ekonomickou situáciou, sa ocitli v situácii, kedy mohli žiadať od fondu finančné prostriedky a veľa z nich samozrejme málo záujem o takéto prostriedky. Ak sa pozriete na analýzu, ktorú pán Portáš predstavil, ako sa tento fond v priebehu minulých rokov vyvíjal, kde vidíme skutočne silný nárast aplikácií za posledné roky, to nesúvisí s globalizáciou, to súvisí s hospodárskou situáciou vo všeobecnosti. Toto výnimočné e, e, využívanie fondu ako pomoc pri reakcii na, globa- na výzvy globalizácie je to, čo súvisí aj s výzvami a stratégiami 2020. fondy sa majú využívať na špecifické, konkrétne prípady, kde sa treba vysporiadať s výzvami globalizácie. V podstate si myslím, že fond je nápomocný a dáva určitú prehľadnosť e, a vytvára určitú, určitý imič Európskej únie u zamestnancov a je to nástroj pre nás, ako môžeme pomôcť zamestnancom. Sociál, Európsky sociálny fond je niečo úplne iné. Možno v ďalšom finančnom výhľade od roku 2013 môžeme uviesť, že by sme vytvorili novú definíciu Európskeho sociálneho fondu, ale tak, ako to momentálne funguje, tak tieto dva fondy sú odlišné, pokiaľ ide o cieľa, a preto by mali byť mali pokračovať. Jeden je na podporu a druhý je za sociálne otázky. Also jetzt habe ich keine weiteren Wortmeldungen. Tak teraz sa už nikto nehlási o slovo, tak môže Barbara ukončiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je dosť ťažké urobiť záver takejto situácii, čo sme počuli. Kolegovia boli dosť presný a konkrétny, pokiaľ ide o pripomienky. Chcela by som povedať, že fond, ako to povedali aj viacerí kolegovia, chcem uistiť pani Wormenovu, tento fond nepodporuje zamestnancov mimo Európskej únie. Niektorí tu hovorili o azijských zamestnancoch. To, čo ten fond robí, je dáva konkrétnu pomoc európskym zamestnancom a pracujúcim. tie peniaze nejdú do firiem, ktoré prepustili ľudí, ale ide to presne ľuďom, ktorí potrebujú preškolenie, aby si znovu našli prácu na trhu, aby mohli uchádzať o nové pracovné príležitosti. Môžu mať financované počítačové kurzy, jazykové kurzy, čiže je to veľmi dôležitý fond. Musíme však kontrolovať, kam sa peniaze vyplácajú, ako sa využívajú. Už som spomenula, respektíve už to spomenul pán Alvaro, ktorí žiadali komisiu o feedback, pokiaľ ide o to, ako sa finančné prostriedky z fondov využívajú. Teraz vám chcem, kolegovia, pripomenúť, že komisia vôbec nie je hlúpa, nie sú hlúpe ani členské štáty. 35 tohto fondu e, sa financuje formou spolufinancovania členských štátov, čiže členské štáty skutočne kontrolujú, ako tie finančné prostriedky idú a kam vlastne sa vyplácajú. Ale to, čo sme tu mali, bola veľmi dôležitá prínosná debata a diskusia, pretože nám to môže pomôcť prinútiť komisiu, aby sa viac sústredila na tento fond a, a aby sme nedospeli do situácie, že tento fond bude správaný iba Európskym sociálnym fondom dva tieto fondy sú zvlášť a majú tak aj fungovať. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Končím rozprávu k tomuto bodu a pozmeňovacie návrhy pre tieto, dva, tieto dve správy od Barbary Matery je 12. november o 10. Čiže práve na, rovno nie tak ako v prípade pána správy pána Bögeho, čiže 12. 11. o 10. A teraz ideme k bodu 15. Tam ide o poskytnutie záruky EÚ a slovo má Ivajlo Kalfin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Intenzívne sme o tejto problematike vo výbore hovorili. Čo sa odtedy udialo, je to, že už máme pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené do rozpočtového výboru. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí e, strávili určitý čas nad prácou, nad týmito pozmeňovacími návrhmi, pretože to je dôležitá téma. Myslím si, že tie pozmeňovacie návrhy, tie návrhy, ktoré tu máme, sa dá identifikovať v niekoľko hlavných okruhov alebo oblastí, Ide tu o o zvýšenie zverejňovania činnosti, potom sú tu nové požiadavky, ktoré žiadame od banky a posilnenie bank. Potom ešte druhá skupina pozmeňovacích návrhov, ktoré sa súvisia s prácou mandátu banky. Sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré žiadajú viac krokov, pokiaľ ide o redukciu chudoby a tak ďalej. Čiže to je takisto veľmi dôležité, musíme nájsť správne znenie, aby sme e, podržali alebo podporili profil Európskej investičnej banky, to je vlastne hlavná myšlienka, aby sme ne pozmenili identitu tejto banky, ale aby sme mm, na, urobili určitú nadstavbu na to, čo už máme. A potom je ďalšia skupina poznacích návrhov, ktoré súvisia s vytvorením mechanizmu monitoringu a kontroly, pokiaľ ide o súčasné e, praktiky, aká bude úloha investičnej banky. E, a v kontexte iných medzinárodných finančných inštitúcií. To je takisto veľmi dôležitá, je to veľmi dôležitá charakteristika, pokiaľ ide o požiadavky kladené na túto banku. Myslím si, že sa uberáme tým správnym smerom, musíme pracovať na znení textu a finalizovať konkrétne znenie. Ešte očakávame návrhy od všetkých e, ostatných zainteresovaných výborov. Myslím si, že dnes sa bude hlasovať DV, čo je posledný výbor, ktorý musí v poznacích návrhoch tomto, tejto téme hlasovať a potom budem kontaktovať kolegov, e, teda tieňových spravodajcov, aby mohli začať pracovať na e, hlasovacom zozname, aby sme našli kompromisné znenie textu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako teňový spravodajca EPP by som chcel podporiť to, čo povedal pán spravodajca. Myslím si, že to bol veľmi správny krok. My máme sami tri pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili a e, nasledujeme určité strategické línie. Poprvé ochranu a stanovenie cieľ investičnej, investičnej banky Vieme, že táto banka má určitú autonómiu, aj pokiaľ ide o e, prostriedkoch, aj pokiaľ ide o prostriedky, ktoré má k dispozícii. Potom je tu ešte druhé vysvetlenie našich pozmeňacích návrhov. To zasa súvisí s tým, že tu ide o úlohu Európskeho parlamentu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. E, aj to zohráva úlohu. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili, e, sledujú dva hlavné ciele. Ide tu o to, aby sme presnejšie definovali mandát Európskej investičnej banky e, a jej, pýtam sa, zohľadňuje aj jej príspevok, pokiaľ ide o medzinárodný kontext, máme viacero krajín, s ktorými Európska investičná banka podpísala zmluvy a preto je dôležité, aby Európska únia išla týmto smerom aj ďalej. To znamená aj smerom mimo e- krajín Európskej únie. A to má byť všetko uh, poistené garanciami z európskeho rozpočtu. Chcel by som povedať, že 10 celkových investícií sú poistené E, garanciami je to, 20, je to viac ako 25 miliard eur a tieto garancie e, súvisia s tým, čo odsúhlasil Európsky parlament a potom je tu ešte 16 miliard, ktoré sa sústredia na priestor mimo Európskej únie. Čiže máme tu viaceré množstvo kontrolných prostriedkov, a chcel by som povedať, že Európska investičná banka je rozvojová banka, na rozdiel od Svetovej banky alebo iných inštitúcií, ktorých kapitál e, prichádza iba do členských štátov. Čiže inými slovami je dôležité, aby sme povedali, že finančná solidnosť e, e, v tejto investičnej banky musí byť udržaná. Musíme samozrejme brať do úvahy aj rizika a musíme dávať pozor na to, aby sa finančné prostriedky nestratili. A potom ešte tá druhá línia, ten druhý cieľ, ide tu o náš rozpočet, tam je to trochu komplikovanejšie, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu, stanoviť maximálnu výšku výdavkov pre jednotlivé regióny, akú tu budeme mať e, marže pre tie regióny. A preto sme ani nežiadali ďalšie finančné prostriedky pre náš rozpočet. E, Musíme zohľadňovať priority, či už teda zahraničná politika alebo spolupráca Európskej únie s ostatnými uh, celosvetovými inštitúciami. Je tu takisto rozvojová pomoc. Dôležité je, aby dve rozpočtové inštitúcie spolupracovali. Stanovali sa tu, stanovili sa tu aj platformy, tieto platformy by mali byť operatívne. Ide tu o to, aby sme sa prispôsobili na skutočnosti, ktoré sú ukotvené Lisabonskej zmluvy. Potom je tu ešte budúcnosť a kontrola investičnej banky vo vzťahu k zahraničným investíciám, rozvojová pomoc, tieto finančné prostriedky by mali byť udržané v rovnováhe, pokiaľ ide o jednotlivých aktérov, ktorí sú zainteresované. Potom je tu ešte tretí pozmeňovací návrh, to súvisí s maržou, pokiaľ ide o e, finančné prostriedky, ktoré idú do jednotlivých regiónov. Takýmto spôsobom sa môže rozvojová pomoc zlepšiť bez toho, že by sme nejako limitovali náš rozpočet. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Šurian. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bol som spravodajcom vo výbore Ekon a môžem vám povedať, že sme spolupracovali so spravodajcom. Mali, na stole máme dobrú výsledok dobrej práce, avšak ešte stále musíme musieť pokračovať ďalej v spolupráci. Myslím si, že Takže chcel by som poukázať na poz, e, pozmeňujúci návrh číslo 21, ktorý odporúča Európskej investičnej banke, aby záruky pre, na rezervy pre krajiny s projektami, ktoré majú najhorší prístup k trhu. My nepodporujeme takúto prísnosť v mandáte pre Európsku investičnú banku, ale prediskutujeme to ešte so spravodajcom aj s našimi tiemnými spravodajcami, ako dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Ja, ich denke, das um, ähm, ist... Áno, takže ja si myslím, že teda uh, spravodajca sa už dohodol, že sa stretne aj s tými spravodajcami, aby pripravili spoločný text. Ešte chcete niečo k, v závere? Áno, ja som chcel povedať len to, že ďakujem pekným kolegom a v podstate všetci sme na tej istej lodi alebo rovnako myslíme, len teraz ide o samotnú formuláciu textu. Chcel by som ale pripomenúť, že my sme v procese spolu rozhodovania. To znamená, že musíme dosiahnuť aj súhlas rady. A nálady v parlamente. Mám pocit, že možno, že budeme mať problém presvedčiť radu vrátane toho, čo povedal kolega, že či by máme navýšiť stropy, alebo či máme zabezpečiť flexibilitu v rámci stropov. Avšak myslím si, že my v parlamente máme silnú konsolidovanú pozíciu, čo nám uľahčí rokovania s radou. Ďakujem. Ähm, Predsednička, ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať potom o tomto na budúcej schôdzi výboru pre rozpočet a potom sa to dostane na plénum. Týmto sa dostávame k rokovaciemu bodu, v podstate dvom bodom, teda 16 a 17. E, práve teraz sa dajme, je zanepráznený. Šurian je tu mm, za transfer Fondu Solidarity. Um, takže Laslo Šurian má tu um, úlohu ťačnú, že nám musí predniesť to, čo, sa, čo bolo navrhované v rámci Fondu Solidarity už predlážené v, v Írsku a potom tie transfery, takže ja by som bola rada, keby sme prebrali tieto dva body spoločne, um, aby sme si všetci povedali, že teda to, čo treba o tomto povedať. Hlaso- Aha, o tom máme hlasovať, hovorí predsednička. Nie, nebudeme zatiaľ o tom hlasovať. Musíme počkať na stanovisko rady, ktorú sme zatiaľ ešte neobdržali. Takže zatiaľ sme pripravení, všetko sme už prejednali a je to v poriadku. No tak tým pádom, ale prejdeme k ozaj k hlasovaniu, ale nie k tomu, čo mal Reimer a Láslo, ale k ehm, správe Barbary, čiže to je bod 19, 20, 21, 20, 23, 24. O tomto teraz budeme hlasovať. A ide o prostriedky pre pre mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide predovšetkým rozhodnutia, ktoré sa týkajú príslušných pozmaňujúcich návrhov, ktoré už e, tu vyjadrila Barbara Matera, Alexander Alvaro a od pána Haglunda a ide o to, aby sme vlastne pripravili e, vyhodnotenie um, Ide o technickú úpravu finančného rámca v súlade e, s vývojom HND, vrátanie úpravy súm pridelených z fondov na podporu súdržnosti členských štátov, ktorý došlo v období rozdielu medzi odhadovanie skutočnou výškou HDP. Takže akým spôsobom tento nástroj skutočne funguje? A tieto pozmeňujúci návrh je, e, bol predstavený vlastne v rám- k šiestim správam a okrem toho nie je žiaden iný pozmenujúci návrh. Tak sa teraz pýtam e, výboru, že či by sme mohli o celom, o všetkých šiestich správach e, vrátanie tohto pozmenujúceho návrhu e, hlasovať en blok o tomto celom. Súhlasíte? Dobre, takže kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Jeden sa zdržal, takže sme to schválili. Dann kommen wir jetzt zu den Transfers. Äh, Tagesordnungspunkt. Takže prejdeme k transferom. To je bod e, programu 25. Äh, Láslo, to je tvoja oblasť. Uh, thank you very much, uh... First of all, series of these transfers. Ďakujem pekne. Predovšetkým časť týchto transferov súvisí s globalizačným fondom a ja si myslím, že pre také riešenie, ktoré sme prijali momentálne, už nemám žiadnu inú možnosť, len vlastne podporiť tak tieto transfery. Potom je tu ten slávny e, globálny transfer aj zahrnutý v tomto balíčku. Ja som to teda spomenul spolu s e, opravným rozpočtom číslo 10 a myslím si, že mali by sme ho tiež podporiť. Potom sú tu ešte ďalšia dva, ďalšie dva transfery. Jedný z nich nie je v Kobu News, ale bolo to spomenuté tuto na začiatku alebo niekde aj včera, kde došlo k sťažnosti zo strany komisie, že to nie je na dnešnom programe schôdze. No teraz ja sa pýtam, aké je stanovisko e, skupín e, k týmto transferom, ktoré spomenul aj Alan Lamassur. Konkrétne číslo 54 to je 54, je to transfer pre e, kompenzácie záplav v Pakistane. A dôvod, prečo na nás e, tlačila e, rada vlastne, alebo komisia bola humanitárna povaha tohto transferu a že ide o imidž Európskej únie. Ale ja tiež môžem akceptovať aj to, že máme určité predpisy a pravidlá z hľadiska um, časových eh, alebo časového harmonogramu pre eh, rôzne veci, ako sú preklady a podobne, tak či onak zo strany správodajcu som ochotný ísť eh, alebo nechať o tom hlasovať, ak nie sú žiadne stiažnosti zo strany členov výboru. Takže myslím si, že najprv by bolo rozumné, keby, aby sme sa rozhodli, že či e, máme záujem o hlasovanie o týchto, o tomto transfere číslo 54. A ak áno, tak potom ďalšia otázka je, že či sme ochotní e, hlasovať unblock. Ja by som bol za to, za takýto návrh. Ďaká. Ich denke, dass wir auf jeden Fall... S mikrofónom predsednička. No ja si myslím, v každom prípade môžeme hlasovať unblock. E, čo sa týka transferov, aj, aj tie, ktoré súvisia s globalizáciou. Čiže o tých prvých šiestich sme vlastne e, hlasovali už e, aj pred chvíľkou. A čo sa týka pozvonujúceho návrhu, neprepačte toho transferu 54, tam ja by som možno, že ešte mohla mať tú otázku, že či to sú už všetky prostriedky, ktoré európsky rozpočet e, dáva k dispozícii na Afganistan. veľa ty aj počas e, trialógu včera, m, neviem, alebo možno, že budúci týždeň to, e, alebo v poslednom týždni to bolo, či si um, vyjadril, že vlastne má sa zorganizovať donorská konferencia a tam sa má zúčastniť aj vysoká predstaviteľka Lady Ashton, ktorá vlastne potom v mene Európskej únii má poskytnúť prostriedky za Európsku úniu, ale ja som teda počula, že sa jedná o vyššiu sumu, ktorú má ona ponúknuť a takisto aj niektorí kolegovia. A ja som tiež ešte povedala, že akým ešte tá jej predchod, predchodkynia, e, konkrétne pani Ferrero Waldner, vždy prišla k nám, vysvetlila všetko, o, všetko aký boli potreb, aká bola potreba na akú pomoc a, a aké budú prostriedky. A, e, tak toto sa neudialo a teraz sa len pýtam, že či to už je všetko, alebo to ešte nie je všetko v tom transfere číslo 54. Takže by som chcela navrhnúť, aby sme o prvých šiestich transferoch, ktoré sa týkajú globalizačného fondu, aby sme o týchto hlasovali momentálne en bloc. Súhlasíte s tým? Zoran? Ja mám otázku na komisiu, čo sa týka transferu pre globalizačný fond. Chcem, pokiaľ ja tomu rozumiem, tak návrh komisie je taký, aby sme naďalej e, využili fondy pre malé a stredné podniky. My sme to kritizovali už predtým, my sme tomu kladli otázniky, pretože sme v situácii, ako je dnes e, ekonomická situácia v Európe, ktorá teda je taká, že to mal byť program, ktorý mal byť dobre implementovaný, ale tak, samozrejme sa to neudialo, pretože vlastne ideme použiť tieto prostriedky na fond prispôsobenia sa globalizácii. Mohla by som komisia vysvetliť za nedostatočné čerpanie fondu pre malé a stredné podniky? OK, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann tak keď nemáme žiadne iné otázky, potom by som sa spýtala pána Prezu, nech zodpovie túto otázku. Malé a stredné podniky či toto je celá pomoc pre Pakistan. Thank you, Madam Chair. I will answer first uh, on the Ďakujem, pani predsednička. Zodpoviem najprv otázku pána Ferma k pôvodu e, platobných prostriedkov, ktoré sú využívané pre mobilizáciu Európskeho fondu a prispôsobenie sa globalizácii. Toto je línia, ktorá bola najviac využívaná pre zabezpečenie platovných platieb. E, dôvody boli vysvetlené v žiadosti, alebo dôvody, ktoré boli vedli k žiadosti o transfer, sú také, že tie e, rozpočtové položky, ktoré sa týkajú kapitálových nástrojov alebo na záruky kapitálových nástrojov, to sú platby, ktoré sa týkajú dopytu, e, ktoré pochádzajú od malých a stredných podnikov a všetky prostriedky alebo záväzné prostriedky tie tam zostali tie a e, niektoré z e, týchto čerpaní e, sú ale dlhodobejšieho charakteru a ich životný cyklus je rôzny od 3 do 13 rokov v závislosti od toho, aký je to projekt a tieto uhrádzania či preplácania e, prichádzajú postupne. A v podstate v prvých rokoch e, programov Európsky investičný fond sa vlastne využíva na tieto aktivity, čiže dojde k takej najprv ako predbežnej platbe alebo zálohovej platbe a potom Tieto účty však, tieto tzv. trastové účty, e, majú dostatočnú likviditu na to, koľko doteraz bolo požiadaných, na to, na koľko prostriedkov doteraz sme dostali požiadavky. A tieto, že to závisí od toho potom, akým spôsobom sú jednotlivé nástroje manažované a, a aký je životný cyklus jednotlivých projektov. Čiže to súvisí s otázkou, ktorú, na ktorú poukázal už aj pán Haglund, e, samotnému riaditeľovi pre rozpočet. Informácie o tomto boli zaslané sekretariátu tohto výboru. Možno by bolo užitočné, keby tie vysvetlenia boli poskytnuté poslancom, pretože stav je tam aj situácia je tam presne popísaná. Avšak ide o to, že prostriedky z týchto dvoch, z týchto dvoch eh, riadkov si vyžadujú v podstate, najprv musí byť právna povinnosť zabezpečiť to z Európskeho investičného fondu a preto tie preplácania prostriedkov tie závisia čiastočne od eh, žiadostí malých a stredných podnikov a v prípade rizikového kapitálu to do určitej miery súvisí aj s ekonomickou situáciou, že aké sú do požiadavky na tieto typy investícií zároveň v tej odpovedi e, je aj graf, kde je, ukazuje, s akým spôsobom, aký je vzťah e, ponuky a dopytu na, na presriedky. Čo sa týka otázky Pakistanu, z hľadiska e, uvoľnenia tej pohotovostnej rezervy, to je krátkodobá potreba pre Pakistan, tá je vysoko dôležitá, a, alebo je vysoká teda a požiadavka bola na to, aby sa využila k tomuto posledná dostupná tranža z tej núdzovej rezervy. A je pravda, že tento mesiac bude aj konferencia pre donorov. V každom prípade komisia to, čo môže sľúbiť, bude postup, bude len toľko, koľko je k dispozícii v rámci toho programu z kapitoly 4, z okruhu 4, kde sú jednotlivé eh, nástroje pre pomoc tretím krajinám. Je tam program, ktorý, alebo je tam časť, ktorá je naprogramovaná na Pakistan. Sú tam aj niektoré iné nástroje, z ktorých možno bude potrebné urobiť určité pre, pre miestnenie, alebo trošku sa s tým pohrať eh, z hľadiska toho, že čo je väčšia priorita aby sa teda e, reagovalo na požiadavky tejto osobitnej krízy. Čiže možno, že to by to mohli prostriedky, ktoré boli určené na stabilitu. Takže v tejto fáze môžem len uzavrieť e, tým, že komisia e, vám podá správu a ja pošlem tento odkaz pani predsednička demu podpredsedovi že chcete e, tieto informácie e, si vypočuť v tomto výbore. No, predsednička, no už tak žiaľ, ešte to sa neskončilo. Takže to nie je posledné vystúpenie. Takže na po vysvetlení komisie môžeme o prvých šiestich hlasovať amblok. Kto je za? Dobre, tak prejdeme k transferu číslo 38.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 No dobre, môžeme to prejednať popoludní. Ja si viem predstaviť, e, že to spojíme s opravným rozpočtom číslo 10 aj tento trans, týmto transferom lebo tento transfer aj tak nejde na plenárku, aby sa o ňom hlasovalo. Otázka potom je, že či čakáme na Pakistan, či nie. So, 50, 54, it's the transfer 54. Okay, mid... Transfer 34 že s vysvetlením komisie môžeme teda už teraz e, e, vyjadriť, že sme za tento transfer? Pani predsednička, vzhľadom k tomu, že nie každý si mohol prečítať e-maily, a preto nemohli by sme teda o tomto hlasovaní odložiť len popoludnie, lebo Takto by sme dali možnosť e, koordinátorom si pozrieť nejaké detaily a rozhodnúť sa. Predsednička, no ja som vždy za to, aby sme to, čo mohli vyriešiť, čo najskôr riešili a vybavili. E, koordinátori mi tu teraz e, signalizovali, že hlasovať môžeme, takže ja by som skôr, za čo máme čakať. Hlasujme. Tak to je za transfer číslo 54. Nech prosím zdvihne ruku. Ďakujem, to je proti. Nikto, tam, áno, je tam jeden. Kto sa zdržal? Niemand. Nikto. Angenom. Takže je to prijaté s jedným hlasom proti. 50 ešte o transfere 56. Teraz ešte musíme hlasovať. Uh, yes, uh, in this uh, transfer... Áno, v tomto transferi bol z, iš, išlo zníženie komunitárneho programu a vlastne ja si myslím, že pre mňa je oveľa dôležitejšie mať eh, dobrý, dobrú dopravu než dobrú štatistiku, takže ja súhlasím s týmto transferom. sedem miliónov. Eh, to, to, to nespasí našu dopravu, ale dobre, no hovorí predsednička, takže spravodajca budeme teda eh, hlasovať, alebo môžeme eh, súhlas, kto je za to, že súhlasí s týmto transferom. Ďakujem pekne. Kto je proti? Nikto nie je proti, kto sa zdržal. Tiež nikto. Takže teraz sme odhlasovali aj 56, teda transfer 56. Áno, ešte, hovorí predsednička, ešte máme trochu času, takže by sme sa trochu ešte mohli vrátiť k mm, za povodňam v Írsku. Ja som si to ešte raz dôkladnejšie prečítala a videla som, že my sme už to mali mať na druhom, e, na, na, na plenárke v novembri, na druhej plenárke v novembri a už e, o tom sme už diskutovali. Teraz ide tá otázka, že či o tom, nemáme o tom hlasovať, keď vtedy ani rada nebola schopná e, si vytvoriť svoj názor na to. Ja vychádzam z toho, že by sme teda mohli my to odhlasovať a my sme si svoju prácu tým pádom vybavili a necháme to potom už na radu. Dobre, takže budeme hlasovať. Takže hlasujme teraz o správe Reimera Bögeho, bod číslo 17 k záplavám v Vírsku. Kto je za? Ja, danke. Wer ist dagegen? Kto je proti? Niemand. Wer enthält sich? Kto sa zdržal? Auch niemand. Jawohl einstimmig so angenommen. Und, genau, und den ähm, damit verbundenen äh, amending budget. A s tým na to naviazaný zároveň aj opravný rozpočet. Laslo hovorí, že by sme o ňom hlasu, mali hlasovať e, pozitívne, teda zaň. Čiže kto e, súhlasí s tým, že budeme hlasovať zaň? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Tu sa zdržal. Tiež nikto. Takže fajn, týmto sme si našu prácu vybavili. Nie ešte? Oh, in principle, yes. Mm-hmm. We should ask uh, the socialists what we do about the transfers for other sections. We have transfers so. for other sections. We can take them this mhm. afternoon mm-hmm. maybe, but Mr. Manka is not here, so... Ja, ich habe jetzt den Auftrag, Mám ešte tú úlohu opýtať sa sociálnych demokratov, že čo urobíme s transfermi pre iné inštitúcie. Vladimír Manka tu nie je. A Derek tu je. Derek ist bereit, um, uns um, dann Führung zu kommen zu lassen um, zu den anderen Institutionen. Takže teraz ide o tie prostriedky pre iné, ktoré máme k dispozícii pre iné inštitúcie. A ako sme to mali v Kobo News, to bolo na stran, či, bod číslo 26. Also, ich habe jetzt gerade gelernt, ähm Práve som sa dozvedela, že tie dva presuny prostriedkov parlamentu, ktoré boli požiadané. Dnes budeme o nich rokovať dnes popoludní s generálnym tajomníkom Klausom Vele a potom sa rozhodneme, ako budeme postupovať vo všetky ostatné rozhodnutia, môžeme vlastne už prijať teraz, hneď. Nech sa páči, Derek, máš slovo. E, ja som mal na mysli dve veci. E, v nich zastupujem Vladimíra Maňku a síce C10 a C11 to boli tie dva presuny, ktorým sa nebudeme venovať dnes popoludní. A tie ostatné? Ak sa nemýlim, tak s ostatnými nie je žiadny problém. Takže iba tie dva, tie preberieme dnes popoludní. Dann stimmen wir zuerst Dobre, takže najskôr budeme hlasovať o súdnom dvore číslo 5. A potom, takže kto je za, proti, nikto, zdržali sa, tiež nikto. Takže všetci sú za. Teraz hlasujeme o súdnom dvore číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nikto. Takže teraz výbor regionov. To je viac menej iba pre informáciu, ale Info 2 z rok 2010, kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre. Ďakujem. Teraz výbor regionov. Inf 03 na rok 2010. Ide tu o 215 tisíc eur. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, ďakujem. A teraz tretí a posledný presun pre výbor regiónov INF 04. Tu ide o 382 tisíc eur. Kto je za? proti, zdržali sa. Dobre, takže aj to sme vybavili. Teraz už ale nič. Nemáme ďalšie. Dobre. Tak. Tým môžeme prerušiť našu schôdzu až do 15. hodiny. Uvidíme sa o 15.